Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Dobre popoludne, dámy a páni. Máte procedurálnu otázku, nech sa páči. Oui, monsieur le président. Je vous... Áno, pán predseda, rada by som upozornila kolegov k slovám francúzskej vlády k hlasovaniu Európskeho parlamentu vo štvrtok k Rómom. Francúzska vláda E, istým spôsobom e, ničí alebo ohrozuje kompetencie Európskeho parlamentu, tvrdí, že politikárčíme, že e, dostávame sa do politikačenia a polemík na úkor poriadku a zákonov. Ja som rada, že pani Malstromová je tu, ale počas víkendu, víkendu francúzska tlač publikovala komunike, ktoré popiera všetko to, čo povedala francúzska vláda. E, vaša kolegyňa Redingová e, tiež veľmi dobrá, veľmi explicitne sa tam vyjadruje, ako dochádzalo k vyhosteniu Rómov. Trikrát sa tam opakovalo, že išlo o Rómov, e, špeciálne sa vyhostevalo z ich táborov. Vláda sa snaží vysvetliť, že e, pristupuje všeobecne k tejto téme e, všetkých e, Romov, nielen rumunských, ale ja sa obraciam aj na rumunských kolegov a maďarských kolegov. Rumunské maďarskí Romovia majú rovnaké práva ako ostatní európsky občania. Rada by som pripomenula a vyzvala by som vás k parlamentnej solidarite. Ja viem, že pán predseda, že počas chôdzi koordinátorov sa budeme tejto téme venovať, ale musíme naliehavo riešiť túto otázku a obrátiť sa aj na pani Malstromovú, aby sme zareagovali na to, čo hovorí francúzska vláda a aby sme sa všetci informovali o tomto komunike. Ďakujem. Zaznamenáme si vaše komentáre. Eh, na plenárke sa hlasovalo minulý týždeň o tejto téme a budeme diskutovať o možnosti follow-upu na schodzi koordinátorov. Navrhujem pani Veržat, že budeme pokračovať v tejto téme a bude to ako prvý bod programu ale teraz e, si vypočujeme pani komisárku Ceciliu Malstromovú. Najprv teda prejdeme podľa programu schôdze a potom na schôdzi koordinátov rozhodneme, aký bude program a tiež budeme sledovať, akým spôsobom alebo rozvinieme tému ohľadom hlasovania z minulého týždňa k otázke vyhostenia Romov a odpovede, ktorú sme dostali od francúzskej vlády. A teraz, ako sme už predoslali, tak ako vždy budeme postupovať prvým bodom prijatie programu schôdze. Nie sú žiadne zmeny, nikto nič nenavrhuje, nikto nemá námietky, preto je program schválený. Po druhé, Oznámenia predsedajúceho. Rád by som oznámil lehotu pre predkladanie doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov na návrh spravodajcu. Chceme upriamiť vašu pozornosť na fakt, že lehoty k smernici o rozšírení v rámci balíčka o azyle. Pán Morales, náš kolega, je spravodajcom. Návrhy sa môžu podávať od dnes do 29. septembra, kedy je o 12. hodine uzavierka. A to je deň po odprezentovaní predbežného návrhu. Správa už je dostupná vo všetkých oficiálnych jazykoch. Ak máte otázky, skontaktujte sa so sekretariátom výboru LIBE. A teraz schválenie zápisníc zo schôdzí výboru LIBE. Máte pred sebou všetky zápisnice, nemáte k ním nikto námietky? Ak nie, pokladáme ich za schválené. Postupujeme k bodu číslo 4 programu. Aktuálny vývoj a budúce priority v oblasti vnútorných vecí. tomuto bodu chcem povedať, že máme potešenie opäť medzi nami privítať pani komisárku Ceciliu Malstromovu, ktorá nám podá výklad nedávnych činov aktov prác v oblasti vnútorných vecí. Považujeme to za veľmi dobrú prax, že sa takéto niečo deje. Od začiatku mája sme začali komisárov pozývať. Nielen, že to je dôležité, ale je to aj veľmi užitočné pre našu prácu. Vítam pani komisárku. Vypočujeme si jej prejav a potom budeme mať diskusiu. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Rada vás opäť vidím. Odkedy sme sa stretli naposledy, v máji sa toho dosť udialo. Som rada, že tu dnes s vami môžem byť a že vám môžem podať správu o tom, čo sa stalo a čo bude na programe na nasledujúcu jeseň. Som rada, že naša spolupráca sa vyvíja takýmto konštruktívnym spôsobom a teším sa, že zvyšok svojho mandátu sa tiež budem tešiť takejto dobrej spolupráci. Nemôžem hovoriť o všetkom, ale máme k dispozícii dosť času a môžete mi položiť otázky, aké budete chcieť. V rámci môjho portfólia na ne odpoviem. Čo sa stalo v nedávnych mesiacoch? Začnem politikou migrácie. Pred letnou prestávkou komisia prijala dva, dva právne normy o právnom vysťahovalectve a pristahovalectve. Jedna sa týkala sezónnych pracovníkov a druhá transferov. Tá, čo sa týkala transferov, ide o ľudí, ktorí nežijú v EÚ, ale ich firma ich vyšle do iného členského štátu Európskej únie, kde budú pracovať. A druhá právna norma o sezónnych pracovníkov predpokladá sa, že do 6 mesiacov bude postup pre pobyt týchto ľudí podľa špeciálneho dokumentu, špeciálnych dokumentov a postupov, ktoré nebudú vízami, ale zavedenie víz sa zvažuje, ak tu bude vznikať isté riziko. Cieľom je spoločná politika migrácie pre všetky členské štáty, ktorú máme dosiahnuť do roku 2020. K azylu. V máji sa prijalo nariadenie, ktorým vzniká nová ustanovizeň pre azyl na celoeurópskej úrovni. Dúfame, že v roku 2011 sa jeho práca rozbehne a do konca tohto roku zvolíme e, riaditeľa Ďalšia významná udalosť, ktorá sa odohrala v nedávnych mesiacoch, bola séria konštruktívnych rozhovorov s gréckou vládou, ktorá viedla k hmatateľnému zlepšeniu v systéme udeľovania azylu. Moje služby v súčasnosti monitorujú, čo sa deje a o dva týždne navštívim Grécko, aby som si prediskutovala implementáciu týchto úprav, právnych úprav, ktoré sa týkajú azylu. V marci sme mali isté problémy pri dosahovaní miléniového cieľa, ale tieto projekty by sa mali e, vy, v rámci tohoto testu SIS-2 zlepšiť, najmä tým, že budeme priamo vyjednávať s kontrahentmi a harmonogram jednotlivých krokov zverejníme na rade v nasledujúcich týždňoch, na stretnutia, ktoré sa odohrajú v nasledujúcich týždňoch. Vo vízach sa odohralo tiež viacero veci. Od 1. apríla tohto roka je nový kódex, ktorý zmodernizoval legislatívu o tom, aké dokumenty treba k podaniu na víza. Na konci mája komisia prijala právnu normu k tomu, ako udelovať víza predstaviteľom Bosnia občanom Bosny a Hercegoviny a Albánska. Obyvatelia týchto dvoch krajín e, boli predmetom tejto právnej normy a návrh budete mať dnes na stole. Čo sa týka Tajvanu, 5. júla kolegium komisárov prijalo právnu normu k vízám, pretože Tajvan sa rozhodol, že e, bude spolupracovať k Brazílii. Rozhodli sme sa o zrušenie víz. Do konca roka by sme mali podpísať všetky príslušné dokumenty a to znamená, že do Brazílie a z Brazílie budú môcť Brazílčania a členovia EU cestovať bez víz. Ďalšia krajina, s ktorou sme rokovali, je Gruzinsko. Radmisná dohoda sa má podpísať v oktobri, aj ten istý deň vstúpi do platnosti. O transfere údajov ďakujem vám za podporu, ktorá viedla k dohode o transfere a postupovaniu údajov. Myslím si, že sa to vyvinulo dobre a táto dohoda posilnila základné práva a zároveň zlepšila kolektívnu bezpečnosť v oblasti, ktorej sa to týka. Keď sme sa stretli v januári na mojom vypočutí, slúbila som vám, že dostanete dve komuniké o zdieľaní informácií a o boji proti terorizmu. Obe tieto komuniké sa prijali v júli a plním týmto svoj sľub. Dúfam, že ste si ich prečítali, pretože sme vám ich naozaj odoslali, tieto oznámenia. Tieto oznámenia z, m, mm, vytvárajú zoznam všetkých nástrojov, ktoré sa vykonali v tejto oblasti. Je to jedinečný dokument svojho druhu, pretože všetky tieto nástroje, všetky celé toto inštrumentárium je tu zostavené transparentným spôsobom e, v jednom dokumente. Občania majú právo vedieť, aké všetky nástroje a systémy existujú v oblasti boja proti terorizmu a dát. Je tu aj spomenuté to, v akých oblastiach sa uplatňujú jednotlivé nástroje a ako sa majú používať keď budeme revidovať to, čo sa dosiahlo, bude tento dokument veľmi užitočný. Komisia takisto urobila inventúru všetkých krokov, ktoré urobila v boji proti terorizmu. Sú tu výzvy, ktoré, s ktorými stále bojujeme a takisto z Európskeho parlamentu prišli isté požiadavky. Myslím si, že dokumenty, ktoré som spomenula, môžu vytvoriť solidnú bázu na vytvorenie ďalších politík. Kolegium komisárov Takisto pracovalo na dostupnosti chemikálií, ktoré, z ktorých sa dajú vyrobiť po domácky výbušniny. A toto takisto posilňuje oblasť bezpečnosti. Teraz by som sa vyjadrila k politickým prioritám na tento rok v jeseni. Ďakujem parlamentu za konštruktívny prístup k baličku o európskych postupoch a po vašom uznesení z mája sme vydali oznámenie k externej stratégii o pasažieroch a zároveň v rámci tohto balíčka budeme hovoriť o dohode o právach pasažierov s Austráliou, Kanadou a jednou ďalšou krajinou. Táto stratégia o právach pasažierov PNR je vlastne súborom práv a povinností. Tieto princípy sa musia prijať, kým začneme rokovať o ochrane údajov a harmonizovaných požiadavkách na v leteckej preprave osôb. Samozrejme nám to ponechalo manevrovací priestor pre rokovanie a pre konkrétne riešenia, ktoré sa príjmu, ale tieto princípy sú veľmi blízke tým, ktoré ste vy prijali vo vašom Eh, oznámení v máji. Čo sa týka smernice o vyjednávaní, rada sa rozhodla o tejto smernici a my dozrieme na to, aby bolo všetko koherentné. Vítam fakt, že ste prijali dohodu medzi Spojenými štátmi a Austráliou, ktorá počas rokovaní bude platiť a preto sa dáta môžu postupovať ďalším stranám o osobách, ktoré cestujú leteckou prepravou. Ďalej v tejto veci budeme s vami úzko spolupracovať. V septembri pripravujem budúci týždeň v Štrasburgu briefing 21. septembra, hneď keď komisia príjme všetky spomínané balíčky k leteckej preprave a pasažierova dátam. legislatívny návrh k sprievodnému dokumentu týkajúcemu sa preprave osôb leteckou leteckým spôsobom. Nemohla byť prijatá zároveň, ale spomína sa v štokholskom programe a budem vám o ňom informovať. Komisia pripravuje oznámenia o internej stratégii. Ďalej sa dozviete o nich v novembri vo februári španielské predsedníctvo o tejto veci rokovalo, prijal sa tam plán, my sme pracujeme v súlade s týmto plánom. Komisia si všimla niekoľko ohrození, napríklad zločin, ktorý sa vykonáva na internete, v kyberpriestore a takisto prírodné katastrofy, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou. Budeme sa snažiť na európskej úrovni vytýčiť také nástroje, aby sme, sa, aby sme mohli čeliť takýmto ohrozeniam. Zároveň sa budeme stále snažiť mať na zreteli ochranu osobných údajov. A budeme konať iba tam, kde európsky rozmer pridáva hodnotu e, národným opatreniam. Chcela by, chcela by som vás uistiť, že všetky vaše pripomienky a názory zapracujeme a sú vítané aj všetky tie, ktoré vyslovíte dnes popoludní. Jedna obrovská priorita pre mňa osobne na túto jeseň je balíček týkajúci sa azylu. Mala som stretnutia s spravodajcami a tieňovými spravodajcami v tomto výbore na túto tému. Spoločný azylový systém je pre mňa prioritou. Dúfam, že sa ho podarí založiť. Európska rada si stanovila za konečný rok 2012. 2012 je tu čo nevidieť a preto treba uviezť do praxe všetky návrhy a mať hmatateľné výsledky. Som si istá, že na stretnutí QNA budeme mať možnosť o tom hovoriť. Plán na presídlenie by tiež mal vychádzať zo spoločných európskych princípov. Dúfam, že všetky úskalia prekonáme a že Rada a parlament ukážu, že sa dokážu dohodnúť. A to čo najskôr. Niekoľko slov k pornografii a k obchodu s bielým mesom a naš, nášmu boju proti týmto trestným činom. Aj parlament, rada, aj komisia sa veľmi aktívne zapojili do rokovaní. Ja budem samozrejme obhajovať názor, ktorý podala komisia, rátam s vašou podporou a dúfam, že spoločný výsledok bude silný, pretože to, čo existuje dnes v Európe, sa podobá otroctvu, čo je nepriateľné. Je to pre mňa absolútno prioritou, že budeme bojovať proti obchodu s ľuďmi. Návrh smernice o útokoch na informačné systémy, to by sa malo prijať tento mesiac. Dúfam, že to veľmi rýchlo bude prijaté pretože je to súčasť toho, ako sa bránime útokom v kyberpriestore na počítače a počítačové siete. Ďalšie návrhy sa týkajú Frontexu a so spravodajcom budem spolupracovať tiež v tejto oblasti. Čo sa týka riadenia záležitostí na hraniciach, rokujeme o tom, ako budeme vyhodnocovať to, čo sa deje v Schengene, v rámci šengenského priestoru a aký zástoj zaujali rozličné inštitúcie v tejto veci. Príjmeme odporúčania na vízový systém s Ukrajinou, Ruskom a Moldavskom. Budeme sa snažiť o liberalizáciu vízového režimu s týmito troma krajinami a pripravujeme uľahčenie vízového styku s inými krajinami, ako je Bielorusko, Arménsko a Azerbajdžan. Chceme prehlbiť systémy víz, ktoré chceme uľahčiť v kontakte so Stredomorím. Vy ste spolu e, tvorcami legislatívy vo všetkých týchto oblastiach, oblastiach, ktoré sú mimoriadne dôležité. Teším sa, že s vami môžem spolupracovať. Služby v mojom rezorte sú vám k dispozícii. A vážený pán predseda, poslankyňa z Francúzska predložila istý dokument. Ja som o tom počula prvý raz a prečítala som si to dnes do poludnia. Treba to preskúmať, čo sa stalo a to, čo sa stalo vo Francúzsku, e, bude ešte hlbšie preskúmané. Ďakujem vám za vašu pripomienku. Ďakujem vám, pán predseda, za slovo som k vašej dispozícii. Nech sa páči, som pripravená na vaše otázky. Odpoviem na ne čo najviac a najlepšie, ako budem vedieť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka Mastronová. Niektorí poslanci vyjadrili záujem sa vyjadriť v rozprave, ale myslím si, že by bolo fajrové, keby sme najprv dali slovo koordinátorom a ja by som dal 3 minúty slovo každému. Pán Busutil ako prvý, ďakujem pekne pán predseda, ďakujem aj vám, pani komisárka. Začal by som tým, že by som zablahoželal e, vo vašej práci všetko najlepšie v vašej práci, aj za vašu prácu, keď ste ešte len tak málo, niekoľko mesiacov vo svojej funkcii a takisto aj za ochotu spolupracovať s našim výborom. Myslím si, že je to veľmi evidentné zo spôsobu, akým konáte, že e, rešpektujete túto snemovňu a presne viete, aké sú požiadavky parlamentu. a ako môžete s nami spolupracovať, tak aby to e, bolo vzájomne obojstranne veľmi výhodné. Nož, a týmto by som chcel uviezť niekoľko vecí, niektoré z nich ste, už, ste sa už dotkli a niektoré zatiaľ nie, tak začam, začnem tým, či, č, o čom ste sa ne, k čom ste sa neviadrili a to je zavedenie vyššieho poplatku, ktorý si vyžaduje um, americká um, administratíva za sa, ako poplatok a myslím si, že už sa o tom hovorilo minulý rok a v tom čase e, však sa nedalo uzavrieť, že či toto bolo e, opätovným zavedením víz Takže my si myslíme, že bezvízový styk by mal byť e, aj zadarmo. A zadarmo z, teda, z, slobodný či voľný znamená aj zároveň zdarma. Podľa nás teda bez, e, bez úhrady. A nazýva sa teda tento poplatok e, nejaký e, poplatok za vstup do Spojených štátov a z, e, hovorí sa, že teda z časti tohto poplatku ide na administratívu z toho celého systému, čo teda pripomína e, E, opätovné zavedenie vlastne kvázi víz. Len sa to inak volá. Takže chceli by sme, aby ste na to reagovali a čo najskôr nás e, informovali o tom, že čo podnikla komisia v tejto otázke alebo čo by mala záujem v rámci riešenia tejto otázky. Budeme sa tešiť na vašu odpoveď. Čo sa týka azylového balíčka, viem, že je to naozaj ťažký e, balíček aj pre vás. Takisto vieme, že stanovisko rady nie je také jednoduché a sú tam prekažky, ktoré sa dosť ťažko budú prekonávať, ale veríme, že vašou energiou a vašim nadšením sa vám podarí pripraviť azylový balíček v dostatočnom čase, tak aby mohol vstúpiť do platnosti eh, do 2012 že sú niektoré časti, ktoré chýbajú vlastne v celom tejto mozaike bali, vízového balíčka či azylového balíčka, ktoré by sme chceli preskúmať. A jedna vec sa týka otázky zdieľania zodpovednosti a zo solidarity medzi členskými štátmi, čo teda spadá aj čiastočne pod toho, čo máme momentálne na stole, ale zatiaľ nie je žiaden taký konkrétny právny návrh, ktorý by pokrýval solidaritu ako takú. Máme niektoré pilotné projekty, ale nie je žiaden legislatívny nástroj, ktorý by bol súčasťou tohto balíčka a to by sme chceli radi vidieť. Takisto, čo sa týka azylu, myslíme si, že je, chýbajú tu opatrenia, ktoré by sa vyslovene zameriavali na prístup k eh, alebo možnosť žiadať o azyl vo vzťahu k eh, presídleniu. To znamená, že my by sme chceli dobrý azylový balíček, ale neviem, či ponúkame e, ľuďom dobrú možnosť, ktorí by chceli žiadať o azyl v Európe, z hľadiska toho, že aby mali týmto spôsobom aj vôbec ako sa dostať k takému, takéto možnosti žiadať o azyl v Európe. Teda mať legitímny prístup alebo legitímny nárok na možnosť žiadať o azyl, e, to by bolo dobré, pretože stále sme svedkami toho, že osobitne v, v Južnej Európe, kde sa stále um, ľudia snažia um, vstúpiť do Európy nelegálnym spôsobom, ale keby bol, existoval tu možnosť e, presídlovania v rámci EÚ, v rámci toho teda azylového balíčka, tak aby tieto osoby potom mohli byť v rámci EÚ presídlené niekam inám. Predseda, ďakujem pekne. Pán Musutil, pani Gönc, nech sa páči. Pani Sibyl. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Malmström, ich danke Ihnen für diesen umfassenden... Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať za veľmi obsiahnu äh, prezentáciu ktorú ste uviedli. Ja by som sa chcela dotknúť hlavne troch tém. Chcela by som sa samozrejme venovať tejto otázky CFDDP. Spomenuli ste, že tu e, ste e, mnohých poslancov je taký dojem, že nie všetky e, prvky tejto, tej, tejto zmluvy neboli presadené, ktoré sme my chceli z európskej strany, alebo aspoň neboli prenesené do tejto dohody tak, v takej kvalite, aké sme chceli. To znamená, že v tomto budeme potrebovať ešte ďalšie informácie takým spôsobom, pretože aby sme my mohli našich občanov informovať o tom, že či táto dohoda teraz už je lepšia a že či bude fungovať e, obojstranne a zároveň ešte, aby sme všetky otvorené otázky, ktoré tu ešte sú, aby boli uzavreté e, otázky, ktoré súvisia ešte s PNR, teda s e, zozami pasažierov a podobne, tak aby sme našich občanov nezaťažovali. Takisto Možno by bolo treba ešte v najbližších mesiacoch viesť intenzívnejšiu rozpravu na tieto témy. E, mám ešte dve, také dve, tri otázky, ktoré by som chcela formulovať a jedna z nich sa týka konkrétne kritérií, Ehm, ktoré, pre ehm, príjmanie pracovníkov pre Europol a takisto aj ehm, kritérií, ktorí pracujú v oblasti ochrany. Čiže to kritérium, kto by mohol byť, nejde by teda o, o, o mena, ale myslím si, že aké kritéria teda platia preto, aby niekto mohol pracovať v týchto organizáciách. A takisto tí pracovníci, ktorí pracujú v americkom, na americkej strane teda. To sú teda tí ľudia, ktorí eh, aké majú politické aspekty ich práce, pretože v podstate to budú osoby, ktoré budú zodpovedné za vykonávanie tejto dohody na opačnej strane na Atlantiku. Takže to znamená, že kto rozhoduje o týchto osobách a Ehm, aká bude úroveň spolupráce a aká bude komunikácia teda medzi Europolom a medzi americkou stranou a akým spôsobom budú tieto dve strany komunikovať aké databázy budú spoločne využívať. Možno, že na všetky tieto otázky nebudete mať odpoveď, ale chcela by som len objasniť, že ešte sú stále veľké, stále veľké množstvo otvorených otázok, ktoré je potrebné objasniť. Ešte mám jednu takú všeobecnú poznámku, ktorá sa týka uchovávania údajov alebo nechcem ísť do detajlov, ale mám jednu otázku. Myslíte si, že je to otázka implementácie na úrovni členských štátov, ktorá spôsobuje problémy, alebo si myslíte, že potrebujeme určité zmeny v smernici na európskej úrovni a členské štáty to ešte budú musieť potom jednoducho implementovať, alebo si myslíte, že to bol čistý problém implementácie. A potom ešte moja posledná poznámka, ktorá sa týka detskej pornografie, tak e, ako vy, tak aj ja viem, že je veľmi veľká diskusia o, o, o, o mazaní údajov alebo o o, strácaní sa údajov a mali by sme mať možnosť e, diskutovať o týchto veciach aj s, so, s ďalšími otázkami, ktoré súvisia s touto témou v najbližšom mesiaci. A potom ešte ďalšia posledná poznámka, ktorá sa týka azylového balíčka. E, vypočuli sme si, e, aké sú problémy na rade. Zdá sa, že stále viac členských štátov súhlasí s otázkou bezpečnosti a ochrane údajov. Možno by ste nás mohli poinformovať trochu viac o tom. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za liberálov, skupina ALDE, pani Weber. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcela tu privítať medzi nami pani komisárku Malström. Malström. a jej program je veľmi ambiciózny, tak som sa veľmi vďačná za to, že prišla do nášho výboru, aby nás informovala o, o tom, aký je stav. stav rozpracovanej práce. Mám tu niekoľko otázok, ktoré by som chcela nastoliť. E, začala by som teda CFDDP, teda s rámcovou smernicou o ochrane osobných údajov. o TFTP. Chcela by som e, vy hovorili ste tu o tom, aké má obava komisie z hľadiska celého tohto postupu, kto tam bude pracovať, aké je to celé utajené a tak ďalej. Aj keď by som chcela povedať, e, že zo svojej skúsenosti e, vždy viem, že vždy, vždy je to tak, že bezpečnosť je vždy v, v, proti alebo v prospech eh, tých všetkých ostatných, ktorí konajú nečestne, pretože tí, čo konajú čestne, tí sú čestní, ale tí ostatní sa aj tak všetci, vždycky všetci všetko dozvedia. A teraz nejde ani o to, že by sme chceli vedieť, aké sú mená, ale chceli by sme skôr vedieť celý ten postup, akým spôsobom tieto osoby budú nám podávať správu, pretože na tomto sme sa dohodli, aby sme info, boli informovaní, aby sme mohli vidieť, že keď sa niečo deje, čo nie je, čo sa nedieje správne v oblasti um, využívania údajov, pretože tieto údaje sa týkajú alebo sú o európskych občanoch, takže musíme zabezpečiť, aby toto podávanie správ alebo pravidelné informovanie parlamentu bolo v poriadku. Samozrejme, že nemôžeme povedať, že my nedôverujeme osobám vonkoncom nie, ale myslím si, že byť podozrivým je podľa mňa určitou vlastnosťou poslanca. Nož, a myslím si, že bolo by dobre, keby ste čo najskôr mm, prišli s, nám predložiť ten možnosť ten, tej, tej, tej dvojcestnej možnosti, aby boli dáta ochránené, ale zároveň, aby bolo možnosť ich skontrolovať. Čo sa týka azylového balíčka, chcela by som povedať, že moja politická skupina naďalej trvá na balíčku a nie na postupnom prístupe alebo postupnom uplatňovaní. Vieme, že sú určité problémy na rade. Myslím si, že sme možno že čiastočne otvorení aj určitým návrhom z hľadiska toho, ako by sme my, europoslanci, mohli pomôcť tomu, aby sme odblokovali tzv. E, diskusie na rade musím tiež povedať, že súhlasím so Simonom v tom zmysle, že keď žiada o väčšie vzdelanie zodpovednosti a volá po solidarite, pretože naozaj jednotlivé členské štáty nie sú v rovnakej situácii. Na niektoré krajiny je oveľa väčšia záťaž z hľadiska um, pristahovalcov, než je to v iných krajinách z Ukrajiny, ktoré majú, osobitne tie, ktoré majú e, hranice s tretimi krajinami. Potom, čo sa týka detskej pornografie alebo stratégie vnútornej bezpečnosti a podobne, mne vždy záleží na legislatíve, ktorá by e, bola som proti takej legislatíve, ktorá by neustále viac a viac obmedzovala európskych občanov, zatiaľ čo celý svet si robí, čo chce. Takže ja si myslím, že e, aká je to politika, keď my budeme niečo uplatňovať na seba prísne a celý svet e, bude sa v tejto veci pristupovať úplne inak. Predseda... zelených teraz pán Albrecht. Mám dodatočné otázky pre pani komisárku. Naozaj si myslíte, že završenie SIS-2 je realistické? Už sme vynaložili veľa peňazí na tento program. Ešte stále plynú tieto peniaze a možno je teraz ten najlepší čas si premyslieť, či existuje aj nejaká alternatíva. A moja druhá otázka, okrem pani Weber, aj ja sa zaujímam o TFTP, program na odhaľovanie potenciálneho financovania terorizmu. Zaujíma ma reciprocita tohto amerického programu. A mám otázku vzájomnej právnej pomoci medzi Amerikou a Európou v oblasti, ktorá sa týka článku 4 jednotlivých transferov bankových údajov, či Spojené štáty dodržujú to, čo je stanovené v článku 4, čiže bankové údaje z Ameriky, ktoré by sa týkali trestných procesov, ktoré bežia v Európe, či my ich môžeme použiť recipročne, tak ako oni používajú európske. Ďalšia otázka sa týka uchovávania údajov. Myslím si, že sme si zrevidovali tento text. Som rád, že ste vydali oznámenie o tom, ak, v akom stave sú bezpečnostné záležitosti v Európskej únii v tomto zmysle. My ako poslanci veľmi často žiadame, aby sa tieto veci vysvetlili, ale skutočne na vás nalieham, aby ste uviedli do praxe aj také justičné procesy, ktoré už teraz môžu fungovať, pretože sme prijali na to smernicu. V mnohých prípadoch, ktoré sa prejednávajú pred národnými súdmi v jednotlivých členských štátoch, aj pred Európskym súdom. Myslím si, že je ten pravý čas, aby sme si zrevidovali povinnosť uchovávať údaje, telekomunikačné údaje, aký je stav veci v tejto oblasti a ako o tom rokujete s vládami jednotlivých členských štátov. A poslednou, skôr poznámkou ako otázkou je pri trestnom koraní a pri činnosti prokurátora je často priepasť medzi činnosťou, ktorú vykonáva Europol a činnosťou, ktorú má v rezorte pani Redingová, pretože pri zázname o cestujúcom PNR napríklad To sa všetko týka toho, ako si chránia svoje údaje Američania a ako si ich chránime my. Je dôležité, aby Európska únia zaujala konzistentnú pozíciu pri rokovaniach z USA. A pre, hovorím to teraz, predtým, než začneme rokovať s Amerikou o zázname o cestujúcom. Čo sa týka smernici o zneužívaní detí a o trestných sankciách, trestných sádzbách, možno ešte neodznela dostatočná rozprava k procesným právam. Tá možno ešte odznie, ale k otázke harmonizovania trestných sadzieb v trestných činoch, pretože mnohé členské štáty majú obavy, že sú princípy trestného konania, na ktorých stoja ich právne systémy a keď si to zharmonizujeme, vznikajú tu mnohé otázky pri trestných sadzbách. Ďakujeme pekne za GUE, pán Tavares. Ďakujem, pán predseda. Začnem TFTP e, programom. To, v akom utajení prebiehajú rokovania o tomto programe medzi EÚ a Washingtonom, nedáva veľký priestor na sledovanie toho, čo sa deje, ani na vkladanie pripomienok. Takto nevyzerá transparentnosť, ktorú sa snažíme dosiahnuť. Takto nevyzerá spolupráca. Sľúbilo sa niečo iné. Ešte stále k TFTP. Čo sa stalo v júli a prečo na začiatku júla americký sekretár poverený bojom proti terorizmu povedal, že na základe dokumentu SWIFT sa už usvedčili niektorí teroristi a že niektoré transfery medzi EÚ a Amerikou sa zachytili a zablokovali. Ako je potom možné, že až v auguste sme sa dohodli o týchto transferoch a už v júli sa použili? Chcem sa spýtať, či tieto transfery dát sa udiali v júli alebo sa neudiali. súvisí to s tým, čo sa pýtal Jan Albrecht údaje o bankových transferoch z Ameriky do Európy, či sa to deje a či článok, podľa ktorého sa to má diať, sa dodržuje. Mám otázku, ktorá sa týka oznámenia, na ktorom vy, pani komisárka, pracujete. Týka sa vnútornej bezpečnosti a týka sa prírodných katastrof spôsobených ľudskou činnosťou. Myslím si, že pri použití spoločných zdrojov, spoločných databáz, najmä pri cezhraničných prírodných katastrofách, ako sú napríklad lesné požiare, by boli takéto spoločné data užitočné. Moja krajina napríklad nepoužila všetky údaje, ktoré jednotlivé obecné úrady zozbierali v boji proti požiarom. Je tu lietadlo, ktoré prepraví čarterovým spôsobom ľudí a Druhý štát za to musí platiť a v čase krízy je veľmi zložité, keď štáty majú málo finančných prostriedkov, potom možno nie je dostatok prostriedkov vynaložených náležite na boj proti lesným požiarom, tak ako by sa to malo robiť. Čo sa týka usídľovania sa, o tom sme už hovorili, Ak nebudeme napredovať v tejto oblasti, ohrozíme usídľovanie na nových miestach pre ľudí, stiažíme im to aj pre budúci rok a aj utečencom stiažíme situáciu, neuľahčíme im ju. Chcel by som túto správu istým spôsobom vyčleniť zo všeobecného kontextu, pretože rada zaradila túto záležitosť medzi delegované akty a medzi rozpočtové záležitosti a ja každému sa snažím vysvetľovať, že to nie je rozpočtová záležitosť, že to je voľba regionálnej priority a voľba v oblasti externej politiky. Rád by som upriamil vašu pozornosť na záver na problém rehabilitácie obetí mučenia. Podporili sme vznik centier pre rehabilitovanie takýchto obetí mimo EÚ. Zdá sa, že podporu pre takéto centra si postupne získavame, keď by sa mali umiestniť v Európe. Neviem, či viete, že 20 až 30 utečencov v Európe sú obete mučenia a títo sa potrebujú resocializovať a začleniť do spoločnosti medzi priateľov, ich rodiny. Tým tiež trpia a je to oblasť, ktorá patrí medzi externé vzťahy, vonkajšie vzťahy EÚ. Mali by sme istým spôsobom preklenúť túto záležitosť do domácich záležitostí a vytvoriť finančné možnosti, aby sa takéto centrá pre obete múčenia zakladali aj v rámci Európskej únie, nielen mimo nej. Ďakujem. Ďakujem za ECR. Je tu za túto skupinu, platformu niekto, kto by ju chcel zastúpiť vystúpením? Ak nie, za nezaradených. Pán Brons. Ďakujem. Prehovorím, som síce nezaradený, ale nebudem hovoriť za nich, ale budem hovoriť za seba. Pokiaľ ide o odborných pracovníkov, aj imigrácie. Minulý týždeň v našom parlamente hovoril prezident Mali. Neviem, či si to pani komisárka vypočula, či počula, že 75 vzdelaných Malícov pracuje v zahraničí. My máme podobný problém s pracovníkmi v zdravotníctve. A je to opačný problém. My priťahujeme obrovské množstva lekárov a lekárskeho personálu, napríklad E, krajiny ako Mali s tým majú veľké náklady a potom z toho vlastne nič nemajú. Možno toto pytliačenie na zdrojoch iných krajín nie je také dramatické, ale možno to tiež prispieva k tomu, že také krajiny ako Mali navždy ostanú chudobné. Myslím si, že by sme e, venovať, mali venovať pozornosť malinskému prezidentovi aj tomu, čo hovorí. A pokiaľ ide o ten azylový balíček, sú určité krajiny, ktoré sa považujú za bezpečné a potom je otázne, či budeme schopní v krajinách, ktoré nie sú bezpečné, naozaj rozoznať tých ľudí, ktorí sú ohrození a ktorí potrebujú e, žiť v Európe. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz ďalší jednotliví e, poslanci pani Intveld. Takže najprv bude odpovedať pani komisárka, bude prvé kolo odpovedí a potom ďalšie otázky. Ďakujem. Začala by som odpovedím pánovi Busitovi. E, samozrejme, že mm, ja sa tejto otázke venujem a tak by sa sme o tom diskutovali aj v lete. Je to veľmi naozaj problematické. Počuli sme množstvo šťažností od občanov a nepomáha to um, transatlantickej um, um, cestovnému ruchu, ako by som takto povedala. Takže vlastne my sme požiadali aj belgické predsedníctvo, aby o tom navrhlo, akým spôsobom by sme mohli tomuto pristúpiť za Európsku úniu v, v vo vzťahu k Spojeným štátom, pričom samozrejme budeme fungovať najprv na dopadovej štúdie, dopadovú štúdiu. Samozrejme, čo sa týka potom alizilového balíčka, ďakujem za vašu podporu, ale potrebujeme vašu pomoc, potrebujeme pomoc Európskeho parlamentu a spravodajcov, aby sme do, mohli pokročiť ďalej. Máme určité návrhy, niektoré sú menej komplikované, ale každý z nich je niečím zložitý zajtra na ministerskej konferencii, ktorú organizuje belgické predsedníctvo. E, dúfam, že tam bude aj zastúpenie Európskeho parlamentu o azylových otázkach. Neprejdeme cez jednotlivé návrhy, ale budeme vo všeobecnosti diskutovať o azylových otázkach a verím, že táto konferencia by mohla byť e, cestou k určitému pokroku, aby sme potom mohli zase ďalej hovoriť o možných stratégiách. Solidarita samozrejme je veľmi dôležitá, pretože čiastočne je aj v tom azylovom balíčku zohľadnená, ale mm, komisia na budúci rok pripraví oznámenie aj o budovaní solidarity a v pilotných projektoch a ďalších aktivitách, ktoré v, tej, v tejto súvislosti tvoríme a poskytneme to vám, aby ste to pripomienkovali. E, Pani kolegyňa sa pýtala na TFTP. Dohoda vstúpila do platnosti 1. augusta Nebolo ho samozrejme hneď možné mať od prvého dňa niekoho tam za komisiu, ale postupovali sme e, tak rýchlo, ako sa dalo. Máme zatiaľ dočasných pracovníkov za EÚ, ktorí tam pracujú, respektíve pracovníka, ktorého sme vyslali do Washingtonu. Je to niekto, kto má skúsenosti s týmto. E, takisto s, e, vlastne je tam na to, aby každý deň sledoval práve tie každodenné operácie. A, Takisto e, som informovala spravodajcu, ale keďže bolo to v polovici leta, tak ťažko bolo informovať vás všetkých. My sme e, už vyhlásili aj konkurs na toto miesto. Myslím, že zajtra vyprší termín, či v stredu, na e, podanie prihlášok o tento job a samozrejme, keď budeme mať dispozícii zoznam uchádzačov, potom budeme môcť diskutovať aj o kritériách Samozrejme, že to je vysokotechnická úloha alebo vysokoodborná práca, nie je to politická práca, tá osoba bude musieť kontrolovať všetky, všetky tie údaje, ktoré Američania e, proste použili alebo skontrolovali, čiže bude musieť tá osoba mať e, skúsenosti práve aj s touto technickou otázkou spracovávania osobných údajov a takisto bude musieť e, vlastne dostávať informácie od Američanov ale myslím si, že my budeme o týchto otázkach eh, hovoriť aj s Američanmi eh, ešte do konca septembra, aké budú konkrétne kritériá na túto osobu. A takisto si vypočujem od všetkých koordinátorov, alebo budem informovať všetkých koordinátorov. Takisto bude aj nový tím, mm, ktorý sa bude tejto otázke venovať, čiže nebude táto osoba, ktorá to bude sledovať, eh, nebude mm, mm, podávať správy priamo komisii, ale mm, budeme mať dohodu s touto osobou a bude k dispozícii proste určitý kontrolný tím, ktorý bude sledovať e, túto činnosť. E, po 6 mesiacoch pripraviť revíznu správu, Takisto sme požiadali aj belgické orgány, aby boli súčasťou tohto týmu. Takisto už sme začali príprav, s prípravami európskej takejto dohody o TFTP a teror, financovaní terorizmu. A takisto dúfam, že sa nám podarí ehm, vám predložiť e, výsledky dopadovej štúdie, ktorú sme dali pripraviť e, na túto tému. Pán Tavares, myslím, že hovorili ste o tom, že boli určité indikácie, že chystali teroristický, bol chystaný teroristický útok v lete v Norsku, ale neviem, či nebolo to ešte zo, z určitých zastaraných údajov. A, takže myslím, že prvé dva týždne e, v auguste neprebehli žiadne transfery, pretože ešte bolo, to nebolo v platnosti a údaje, o ktoré ráji teda o tom, ten, ten zamýšľaný útok, ktorý mal byť v Norsku, to bolo postavené ešte na veľmi starých e, údajoch, takže sa to nakoniec nepotvrdilo. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že som zodpovedala otázky, ktoré sa týkali TFTP, ale ja by som potom vám zodpovedala na otázky konkrétnejšie, ak budete mať záujem o detaily, pretože my sa snažíme byť čo najtransparentnejšími v týchto otázkach. Čo sa týka detskej pornografie, áno, budú na rade diskusie oktobri Viem, že vo všeobecnosti existuje veľká podpora Európskeho parlamentu, ale sú tu otázky, e, na, ktoré sú ešte otvorené na komisii vo vzťahu k okamžitému zavretiu alebo zrušeniu stránky alebo zablokovaniu stránky e, tak sa pracuje na tých konkrétnych ustanoveniach. To je niečo, o čom musíme rokovať so všetkými partnermi. Ďalej, čo sa týka uchovávania údajov, pracujeme na vyhodnocovaní. Pán Albrecht o tom hovoril e, pracujeme na vyhodnotení. Musím povedať, že máme problémy s členskými štátmi, aby nám vôbec e, poskytli výsledok toho, alebo informácie, aby sme mohli robiť hodnotenie, pretože správne vyhodnotenie musí byť postavené na tom, akým spôsobom sa používalo to doteraz v členských štátoch, ako to využili, e, využili to vôbec členské štáty a, tieto informácie my musíme dostať do členských štátov, ale my pomaly nám odpovedajú. Takže z tohto hľadiska alebo z tohto dôvodu je to naše vyhodnotenie súčasnej legislatívy veľmi pomalé, ale dúfam, že sa nám to v najbližších týždňoch podarí a potom hneď budeme o tom diskutovať aj s vami aj mm, neviem, zatiaľ nebol ešte vymenovaný spravodajca na túto tému a potom uvidíme, ako budeme pokračovať ďalej. Čo sa týka Alizelového valička, jednoducho termín je 2012 a dovtedy to jednoducho všetko musí sa stihnúť a urobiť. Diskutovali sme aj s belgickým predsedníctvom súčasným. Niektoré veci sú z toho, alebo niektoré časti z toho sú jednoduchšie, ehm, čo sa týka kvalifikácie a dlhodobého pobytu. Tomu došlo, tam došlo veľký, veľkému pokroku. Mm, takisto je veľmi malá podpora pre e, návrh komisie v otázke ustanovení ktoré sú z predchádzajúcej zmluvy z Dublinu. Potom sú ďalšie časti smernice, ktoré sú veľmi ťažké, ale je to moja úloha, aby som to pretlačila do roku 2012. Zároveň sa o to musí rozhodnúť aj jednohlasne rada. Potom sú niektoré horizontálne otázky, ktoré sú zložité a dúfame, že keď budeme pokračovať v tom, tak sa nám podarí určité veci odblokovať a identifikovať určité ťažkosti, ale naozaj potrebujem vašu podporu, lebo odpor na rade je veľmi veľký. Ďalej, čo sa týka vašej otázky, kde ste, pán kolega, e, ja som e, som reagovala na to, čo ste spomínali. Diskutovali sme aj s dodávateľom a mám sľúbené, že na piatú radu budeme mať pripravený plán aj rozpočet, ktorý bude môcť predložiť rade. Samozrejme, že aj vám, aby ste mohli to e, vyhodnotiť, ale my sme zatiaľ ešte v dobrom časovom harmonograme a ideme podľa neho. Ehm, ďalej vy, aj niektorí ďalší poslanci sa dotkli otázky e, o prekrývaní našich činností, čo spadá pod moje portfólio, čo spadá pod pani Redingovú. To je vždy tak, keď máte veľmi veľký portfólio, ale máme veľmi dobrú spoluprácu vo všetkých týchto e, témach. E, som si istá, že môžeme že hovoriť aj za ňu, ale kľudne môžete pozvať niekedy aj obe nás, aby ste si boli istí. Ďalej, čo sa týka stratégie o vnútornej bezpečnosti, sú tu niektoré otázky. Pán Tavares Ehm, otázku, ako pristupovať k katastrofám, či už boli antropogénneho či neantropogénneho pôvodu a akým spôsobom sa to zabezpečí aj v zmluve. No, že, samozrejme, že pred katastrofy nebude žiaden konkrétny rozpočtový, ehm, rozpočtový návrh alebo rozpočtová položka, to sa nedá, ale akým spôsobom budeme situáciu analyzovať, to sa iste dá robiť lepším spôsobom. Ďalej, čo sa týka otázky um, mučenia eh, osôb. To, o tomto som nevedela, za toto vám ďakujem. To odovzdám pani Ashton. Ďalej, čo sa týka transferov, to je po návrh eh, o tom, kto bude robiť teda tie, tie, tie E, transfer alebo presunu od osôb, vzdelaných osôb, takže sú to predovšetkým odborníci v oblasti softveru alebo počítačoví experti. Nejedná sa na toľko lekárov, ale myslím si, že vo všeobecnosti je dobre, keď niekto odíde z krajiny, pracuje niekde inde, získa nové skúsenosti a potom sa vráti späť do krajiny, tak aby došlo k tej takej tzv. cirkulárnej migrácii, teda že sa je tu pohyb osôb a vlastne všetci žiadatelia o azyl vždy majú e, podľa ženevského dohovoru právo žiadať o azyl a spadajú vždy pod ženevský dohovor a nikdy nebudeme menej e, žiadať, než e, žiada ženevský dohovor. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz druhá sada otázok. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam vás, pani komisárka. Je vždy potešením, keď vás môžeme medzi nami privítať. Chcela by som sa spýtať na dve záležitosti. Začnem Rómami. Už pani Veržat sa pýtala na túto záležitosť. Dnes víkend sme počuli, že unikli dokumenty, ktoré ukazujú, že francúzska vláda vedome sa zacieľovala na rómske tábory. Myslím si, že to je mimoriadne dôležité, to, čo takto uniklo. Vieme, že sú tu veľké problémy s Rómami. Minulý týždeň v parlamente naliehal parlament na komisiu a členské štáty, aby vypracovali náležité stratégie, ale vyhostenie Kolektívne vyhosťovanie ľudí na základe etnickej príslušnosti je skutočne mimoriadne závažná záležitosť a nalieham na komisiu aj na vašu kolegyňu pani Redingovú, ktorá e, sa vyjadrovala k tejto veci, aby si vyžiadala vlastné vyšetrenie veci a nespoliehala sa na to, čo píšu francúzske štátne orgány, ak tam boli nelegálne kartely alebo čosi iné. Komisia by mala viesť vlastné vyšetrovanie a nespoliehať sa na tých, čo vo vláde alebo vo firmách vo Francúzsku, e, čo zistili oni. Po druhé, tešíme sa na návrhy, ktoré budúci týždeň dúfam príjmeme. Viem, že vy osobne ste, e, sa veľmi zasadzujete za tieto veci, aj že zapracovávate to, čo navrhuje parlament. Dúfam, že e, kolegium využije tento váš múdry prístup, ale my ešte stále držíme prst nad tlačidlom, tak povediac, pretože musíme hlasovať o existujúcich dohodách. A nastavili sme aj lehotu. Dúfame, že komisia budúci týždeň príjme tieto záležitosti, že bude spoločné stanovisko Komisie Európskeho parlamentu. Chyba, ktorú sme urobili pri SWIFTE, rozdelila Európu a nemali by sme opakovať takéto niečo, dopustiť, aby sa niečo takéto zopakovalo a apelujem na vás v tejto veci. Už sme hovorili o programe rušenia víz. V inom kontexte vieme, že vláda Spojených štátov amerických používa zrušenie víz ako prostriedok tlaku na členské štáty EÚ, ak sa chcú dostať do programu zrušenia víz, alebo ak budú naďalej musieť mať víza touto kartou hra, komisia by mala sa nejakým spôsobom zaujímať o tieto bilaterálne rokovania o zrušení víz a akú rolu v rámci týchto víz môže hrať prvok PNR, zázname o cestujúcom, Vieme, že nie všetky vlády sú otvorené o rokovania v tejto veci, ale radi by sme si vypočuli váš názor. Ďakujem. Ďakujeme za príspevok. Teraz pán Koejo. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka Malstromova, ďakujem, že ste prišli a že ste sa s nami podelili o vaše myšlienky vo vašej prezentácii. Mohli by sme dostať kópiu vašej výpovede, pretože tam bolo veľa dôležitých údajov. Bol by som veľmi rád, keby sme dostali písomne to, čo ste nám povedali. Vítam váš pozitívny a optimistický prístup a neviem, či máme už predbežný harmonogram, aby tento systém sa rozbehol, dostal sa do prevádzky. Neviem, či sme hovorili aj o systéme VIS, či máte k tomuto nejaké nové veci, ktoré by sme si mohli vypočuť? S uspokojením som si vypočul, že sa chystáte hodnotiť Schengen. Povedali ste to trošku zastreto, ale parlament veľmi rád by spolupracoval na hodnotení Schengenu. Chcel by som sa spýtať, či ste tým mysleli, že aj parlament bude mať v rámci procesu postupu spolurozhodovania slovo v tejto veci. Myslím si, že to je veľmi dôležité pri európskom, celoeurópskom postupe šengenskému systému. Vítam fakt, že komisia odprezentuje týmto spôsobom svoju novú iniciatívu. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem za príspevok pani Bockurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som si vypočula informáciu o nasledujúcej záležitosti od vás, pani komisárka. Hovoríte, že regulovanie systému víz pre Albánsko a Bosno-Hercegovinu môže byť čoskoro tu, že sa tým budeme zaoberať, ale odborníci na liberalizáciu víz necelkom predpokladajú vyslovene zelené zelenú na semafore pre tieto krajiny. Čo ste presne mysleli? Liberalizáciu víz pre tieto dve krajiny? Spomínali ste Rusko, Ukrajinsko, Moldovsko, Azerbajdžan a ďalšie veci. Aký je stav z týchto záležitostí s Turkreckom, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ? Hovorili sme už o readmisnej dohode. Som veľmi zvedavá, ako to vyzerá s Tureckom. A moja posledná otázka Povedali ste, že TFTP sa samozrejme zaoberá bezpečnosťou oblasťou, ale aké konkrétne príklady nám môžete uvieť, že naozaj tento program zvýšil bezpečnosť? Ďakujem. Pán Jakolino, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. som e, veľmi zvedavá a bol som veľmi zvedavý na vaše odpovede, ktoré boli veľmi podrobné a my to veľmi pozitívne aj hodnotíme. Hovorili ste o rôznych návrhoch a témach, ktorým sa komisia venovala a dve sú veľmi dôležité. Smernica o pohybe, o transfere pracovníkov medzi podnikmi a potom aj smernica o sezónnych pracovníkoch a sociálna, e, sociálne práva a podmienky pre e, pracovníkov, ktorí prichádzajú z tretich krajín do Európy. Takže globálne to sú reakcie na otázky, na ktoré sme sa, v ktorých sme sa na vás obrátili a pozitívne ste ich zodpovedali. tie ešte spomenuli niekoľko eventuálnych pilotných projektov k takým významným otázkam, ako je e, správny managing alebo riadenie migračných tokov. K tomu ste e, spomenuli jeden pilotný projekt a pred niekoľkými týždňami, ešte pred prázdninami, sme sa stretli e, s vašim riaditeľom služby. E, došlo e, k dohode spolupráci medzi EÚ a s Líbiou e, k príjme alebo k príjmu alebo riadeniu migračných tokov a tiež k spoločným cieľom v tejto problematike, ako rozumne upravovať migračné toky a teda tam by bol, ako by sme našli nejaké spoločné body v tejto oblasti. Bola delegácia do, alebo stretnutie v Líbii a potom aj viacero pracovných stretnutí. Viete, že Líbia má takú bilaterálnu dohodu s Talianskom. Určite je dobré, že existuje medzinárodná spolupráca aj bilaterálne dohody, ale sme presvedčení, že rovnomerné rozloženie migračných tokov môže byť e, len jedne vtedy spravodlivé a solidárne, e, keď sa teda urobí rovnomerne a v tomto zmysle by Európska komisia mala konať, teda vy a pani Redingová. Ešte minulý mesiac sa situácia dosť zmenila v tejto situácii napríklad e, s imigrantmi v Sicílii a teraz e, sú problémy inde. Prišli aj nové cesty, alebo máme nové toky e, migračné, aj toky príchodu drog do Európy. Takže otázka, boli ste veľmi konkrétna vo svojom úvodnom vystúpení a e, to je určite niečo pozitívne a potvrdzuje to váš kredit, ale bolo by možné, aby ste konkrétne o tých bilaterálnych dohodách, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi a susednými e, štátmi Stredomoria, či by bolo možné, aby sa tieto bilaterálne dohody postupne nahradili dohodami, ktorými bol signatárom, by bol na jednej strane EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, teraz pán Mulder. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, ja by som poďakoval pani komisárke za to, že prišla medzi nás. Mám silný dojem, že to myslí veľmi vážne, keď hovorí o otvornom dialógu s nami Mám dve otázky k azylovému balíčku, ktorý som pochopil, prichádza, príde v decembri a po mnohých rokoch z takýchto snah. Vlastne túto otázku už ste odpovedali, pretože položil predrečník. Ale ďalšia otázka, ktorá možno znie hlúpo, ale celé roky sme hovorili o Európskom verejnom prokurátorovi. A keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, to nie je možné zaviesť takýto úrad. Ako by sme mohli nejakú možnosť aj v rámci Lisabonskej zmluvy, ak, aká je možnosť mať takýto úrad prokurátora. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Romero. Ďakujem pani komisárke za to, že prišla. Ospravedlňujem sa, že som tu nebola na začiatku vášho prejavu. Chcela by som sa spýtať na prioritu ktorú ste spomenuli. Myslíte si, že je to niečo, na čo vám veľmi záleží a čo chcete monitorovať? Hovorím o násilí proti ženám a deťom. Sú deti a ženy, ktoré sú cieľom, terčom násilia. Takže aj rodové hľadisko je dôležité. A tieto čísla sa veľmi často v štatistikách strácajú ako obyčajné vraždy a nejde len o násilie z iných kultúr, nejde len o mrzačenie genitálií, nejde len o zločiny cti. E, dochádza k týmto zločinom aj v našej kultúre a preto sa musíme sústrediť na tieto obete, smrteľné obete, pretože im môžeme zabrániť. Rovnako ako dopravným nehodám, podarilo sa nám v mnohých európskych krajinách e, znížiť počet smrteľných obetí. Nemáme ešte dostatočné údaje a španielské predsedníctvo prišlo s iniciatívou tohto observatória, aby sa zistilo, ako by bolo možné vyšpecifikovať tieto údaje mne je jasné, že tieto údaje teraz k dispozícii nemáte, ale ktoré krajiny špecifikujú tieto údaje v rámci všeobecných vražd, ktoré špecifikujú teda e, vraždy, e, ktoré majú ten rodový e, motív alebo iné dôvody. Tohto roku už v Španielsku zomrelo 44 žien vo Francúzsku, každé 3 dní zomrie jedna žena. A my nemáme takéto špecifické údaje, máme rôzne informácie z NGOčiek a podobne. Viete, že je tu iniciatíva v rámci Európskeho príkazu pre ochranu, ktorý prišiel z iniciatívy španielského predsedníctva. Ale teraz sa ešte ide parlamentnou cestou a postupom, ale paradoxom je, že sú rôzne situácie v rôznych členských štátoch EÚ, zatiaľ čo jedni vedú trestné konanie e, e, v prípade ohrozenia žien. A hovoríme o Európe, ktorá nemá e, viaceré právne tradície, ale je to Európa viacerých rýchlostí, je to Európa, ktorá mala prijať určité policajné a trestné opatrenia. A k čomu vlastne dochádza, že sú rôzne situácie aj z hľadiska Európskej komisie, ktoré zabraňujú tom, aby došlo k prevencii takýchto trestných zločinov z, rôznych e, okolností a dôvodov. Nemyslím si ja osobne, že je to dobré a prevencia predsa v tomto prípade závisí od jednotlivých orgánov, ktoré sú implikované v týchto témach. Ja viem, že sú to orgány e, vnútra a vy ste kompetentná. E, tieto orgány môžu zasiahnuť e, v prípadoch hrozieb, ktoré môžu viesť k eventuálnym zločinom. Je to téma, ktorá sa týka nielen oblasti vnútra, ale aj spravodlivosti a mal by, táto téma by mala mať e, dobrý prístup, aby aj policajné, aj súdne orgány e, boli, e, mali rovnaké prístupy, rovnako ako v prípade detskej pornografie, E, keď je potrebné zablokovať e, web stránky a tak ďalej. Sú tam aj trestné postupy, ale tieto jednotlivé zložky e, fungujú unizono, fungujú jedným hlasom, takže napriek tomu, že sú to rôzne orgány či zložky, tak môžu sa skoordinovať a rovnakým spôsobom by to malo byť aj v prípade zločinov a vražd a rodového násilia a je potrebná teda aj spolupráca s pani komisárkou Reding eh, pre spravodlivosť, aby sme dosiahli koordináciu tejto spolupráce. Ďakujem. Ako posledná pani Veržat. Pani Veržat má slovo. Jednu otázku na pani komisárku. Čo myslíte si, že je normálne, že európsky občania sú nejakým spôsobom zneužívaný aj v týchto štatistikách a v, teda vo vyhosťovaní. E, viete, tie tisíce prípadov, 40 tisíc prípadov vyhostených e, e, z územia, medzi nimi boli Rumúni aj Maďari. Teda Ide o rumunských a maďarských občanov, ktorí sú vyhosťovaní eh, v rámci pravidel ilegálnej imigrácie. Ja si myslím, že to nie je normálne takto pristupovať k európskym občanom v rámci ilegálnej imigrácie. Ďakujem a znovu slovo dostane pani komisárka. Ďakujem toľko otázok a o každom by bolo možné viesť samostatný seminár. Pokúsim sa. Pani Sandveld, Čítala som Le Monde dnes ráno a pani Verža mi dodala nejaké informácie. Samozrejme, že to, čo sa stalo, to, čo uniklo, naozaj vzbudzuje obavy a musíme si do pátrania, ktoré prebieha, musíme si urobiť aj vlastné sondy. Ale pani Redingova sa týmto veciam určite venuje. Nielen ona, ale aj mnohí ďalší komisári. Naozaj to vzbudzuje veľké obavy. Čo povedala pani Verža, tomu sa tiež budeme venovať. Samozrejme, zrejme, že členský štát EÚ má právo vyhostiť jednotlivca, ak spáchal trestný čin, pretože nemá čo potom robiť na území tohto štátu, ak sa štát tak rozhodne. Lenže vtedy má tento človek právo na proces, na súdny proces, na informovanosť. To nesúvisí s tým, že by to bola kolektívna aktivita. Takže toto sa presne skúma či sa to dá aplikovať na posledné činy. K PNR ďakujem vám za trpezlivosť v parlamente. Kolegium príjme v útorok v Štrasburgu oznámenie a povedala som, že vás budem informovať aby tu neprišlo k nedorozumeniu, aby to nevypadlo z programu. Okamžite potom, čo sa dohodneme, vás a vás a tlač budem informovať a vy budete tí prví. K otázke PNR a súvislosti s programami na zrušenie víz, to preskúmam, je to veľmi zaujímavý podnet. Ak neviem, či je možné získať takéto informácie o súvislostiach týchto dvoch vecí. Teraz, dvoch vecí. Teraz k SIS. Pán Coelho, máme spoločné vyhodnotenie. Rada a komisia hodnotia a prvý milník bol úspechom čo sa týka kontrahentov, diskutovali sme o rozpočtoch, o cenách, testov a dokument bude predložený prvej, prvému zasadnutiu rady v oktobre. Pozrieme sa, aký bude rozpočet a spracujeme všetky informácie, ktoré dostaneme, postupíme ich Európskemu parlamentu. Pripravujeme test, ktorý sa volá milnik 2 a to bude záverečný test. Dúfam, že budeme úspešní a potom bude môcť si vstúpiť do platnosti, ale záverečné čísla dostaneme až v oktobri. K VIS vieme, že toto bolo oddialené. Oneskoruje sa to, ale služby v mojom rezorte som požiadala, aby napísali list, oficiálny list Európskemu parlamentu so, parlamentu so všetkými informáciami, aby konania boli čo najtransparentnejšie, pretože v júni 2011 má táto vec vstúpiť do platnosti. K Schengene a k vyhodnocovaciemu systému vidíme, že parlament nie tak dávno o tom rokoval a takisto komisia súhlasí, že by sa parlament mal rovnako zapájať do týchto vecí. Pani Boskurt je správa, je analýza odborníkov, ktorá k vám dorazí dnes do parlamentu, takže budete možno si prečítať toto vyhodnotenie. Vidíme, že prišlo k napredovaniu medzi týmito dvoma krajinami vo všetkých kritériách, ktoré sa e, zostavili. Takže predbežná odpoveď je áno. Komisia naozaj chce dať zelené svetlo všetkým vymenovaným krajinám a po diskusiách s radou a s parlamentom túto jeseň Uvidíme, v akom stave bude ktoré rokovanie. Rátam s vašou podporou v tejto veci k Turecku. Finalizujeme readmisnú dohodu s Tureckom. Sú ešte nejaké detaily, ktoré treba doladiť, vyriešiť. Bude, bolo by to veľmi dobre, keby turecké úrady, ktoré boli veľmi otvorené a konštruktívne, dostali takúto pozitívnu informáciu, ale v tomto prípade to nesúvisí s vízovými oslobodeniami. Komisia po uzavretí readmisnej dohody vstúpi do rokovaní s tureckými ustanovizňami. Máme už naplánované stretnutie so predstaviteľmi tohto štátu o tom, ako nový vízový režim bude aplikovaný, pretože to sa týka procesného práva a tureckí občania majú právo vedieť, čo sa bude diať. Začneme rokovanie, začneme dialog. Už čoskoro, v blízkej budúcnosti, k TFTP. Pán Albrecht aj pán Tavares sa k tomu už vyjadrili. Napríklad teroristická skupina, ktorá bola toto leto odhalená v Norsku a plánovala teroristický útok naozaj to bolo vďaka SWIFTu, že sa podarilo dátam z programu TFTP s pomocou SWIFTu týchto ľudí odhaliť. Naozaj to tak bolo. Pánu Giacolinimu odpovedám, že je vždy lepšie, keď sa nám darí dohodnúť sa na celoevropskej úrovni so svojimi susedmi, s Líbiou a s ďalšími krajinami Stredomoria. Sú rokovania, ktoré trvajú celé veky s niektorými krajinami a Líbia je dosť zložitý prípad. Iste viete, že je to náš dôležitý sused a že to nie je najjednoduchšie s touto krajinou. Rokujeme s nimi a zistujeme, či sa dá s nimi dospieť k dohode. Celoevropská dohoda má výhody, že je transparentná pre všetkých a že môžeme v rámci nej diskutovať o mnohých témach, nie len o politike migrácie, ale aj o obchode, o ľudských právach a ďalších veciach. Takže Máme cestu otvorenú voči štátnym predstaviteľom Líbie. Máme tam naplánovanú cestu na jeseň, tak uvidíme, či sa nám podarí uzavrieť dohodu. Pán Mulder, hlúpe otázky neexistujú. Existujú len hlúpe odpovede. Aspoň v politike tomu tak je. A tým, že to hovorím, dúfam, že som sa nevystavila možnosti, že moju otázku označíte za odpoveď, označíte za hlúpu. Myslím si, že zodpovednosťou pani podpredsedničky Redingovej je všetko vyšetriť a v Rade pre čo má, ktorá má na starosti spravodlivosť, sa tomu venuje, je to zložitá téma, ale komisárka sa do toho vkladá, ale predsa len treba istý čas ešte dožičiť, pretože neexistuje jednohlasnosť v tejto veci. Pani Romero, rozumiem vášmu nasadeniu, treba zasiahnuť. To je hrozné, čo sa deje v EU. Obchod s bielým mesom je jedna vec. To je trestný čin, ktorý vychádza zo sexuálnych motivov. A rátam aj v tejto veci s vašou podporou. Ale je to aj zároveň vnútorná záležitosť, ktorá nemá čo dočinenia s inými krajinami. A je smutné vidieť, koľko ľudí ovplyvňuje takýto trestný čin. Ja pochádzam z krajiny, kde sa proti tomu veľmi bojuje, poznám to veľmi veľa o tom hovoríme, vymieňame si názory, ale je to naozaj konečnou zodpovednosťou členských štátov, že si s týmto poradia, ale váš silný apel odovzdám pani Redingovej, pripravuje dokument o rodovej rovnosti a to, čo ste povedali, jej budem tlmočiť, pretože verím, že táto záležitosť je naozaj naliehavá a vážna. Pán predseda, myslím, že som odpovedala na všetko, nie presne v tom poradí, e, v akom boli otázky položené, ale niektoré sa prekrývali, takže ak je to všetko, ďakujem vám, pán predseda, aj poslancom za zaujímavé a dôležité otázky a ja aj služby v mojom rezorte sú vám vždy k dispozícii k, ďalším, k ďalšej spolupráci. Ďal, sme pripravení na ďalšie otázky. Celú jeseň budeme spolupracovať. To isté platí aj pre našu stranu, hovorí pán predseda. The same goes here. I'm confident I represent the spirit of... To isté platí aj pre nás. Ja si myslím, že hovorím za všetkých, za všetkých, eh, za celý výbor Libe, eh, keby, chcem vám poďakovať za ochotu spolupracovať. Myslím, že sa nám podarilo zahájiť veľmi dobrú spoluprácu a že v nej budeme môcť pokračovať aj do budúcnosti. Budeme sa tešiť na túto spoluprácu aj ďalej. Máme toho veľa spoločného pred sebou a dúfam, že sa budeme môcť takto pravidelne stretávať a budeme pokračovať v ďalších bodoch programu. No, sí. No. Gracias. Eh? No, pero, porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues, without further... Govia, ak dovolíte, nebudeme sa zbytočne zdržiavať. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 5 ide o dohodu medzi EÚ a USA o ochrane údajov na účely presadzovania práva. Budeme hovoriť o dvojstrannej dohode a k tomuto bodu hmm, tu je pán Albrecht, ktorý je spravodajcom. Vypočujeme si ho Vypočujeme si, čo nám povie o prvých dvoch pracovných e, dokumentoch, pokiaľ ide o budúcu dohodu medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, o ich e, poskytovaní a spracovávaní pre účely trestnoprávneho konania vrátanie teroristických akcií Ide o policajné, policajné a súdne akcie. Dávam slovo pánovi Albrechtovi a potom bude priestor aj na diskusiu. Tiež sa vyjadrí predstaviteľ rady, aj komisie a predsedníctvo. Pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem, hovorí pán Albrecht. Som veľmi rád, že mám príležitosť tu poprvýkrát eh, hovoriť o týchto veľmi dôležitých dohodách. Predovšetkým by som rád poďakoval komisii, hlavne pani komisárke Redingovej a jej kabinetu za príležitosť alebo za to, ako e, so mnou spolupracovali. Rovnako ďakujem aj tieňovým spravodajcom za ich prístup a rokovanie v týchto dohodách. Európsky parlament už viackrát volal po takejto dohode, ktorá by bola ucelenou rámcovou dohodou z USA a ktorá by chránila osobné údaje, e, ktoré boli poskytnuté v rámci presadzovania práva v trestnoprávnych procesoch a záležitostiach Predpokladá sa, že to bude záväzný rámec pre všetky dohody e, prenosu údajov, či už SWIFT alebo PNR, o ktorých sme tu hovorili. A podľa plánov Európskej komisie to automaticky aj e, zmení naše bývalé konkrétne opatrenia Takže táto dohoda, dúfame, bude komplexná a nám ako parlamentu sa takto splní isté želanie, ktoré sme vyjadrili v rokovaniach o TFTP a o SWIFTE. Existujú určité všeobecné princípy, ktoré zdieľame z USA v oblasti ochrany osobných údajov, hlavne pokiaľ ide o poskytovanie údajov pre účely národnej bezpečnosti a pre trestnoprávne konanie. Ja aj sekretária sme spracovali prvý pracovný dokument, ktorý sa zaoberá stavom pravidiel ochrany osobných údajov v Európe a na druhej strane Atlantiku v USA. My ako poslanci Európskeho parlamentu vieme, kde sú rozdiely a kde sú problémy, keď hovoríme o princípoch ochrany osobných údajov. Rád by som trochu eh, zahrnul tie eh, dva dokumenty pretože aj ste si ich mohli alebo budete môcť prečítať. Sú to dva dokumenty, ktoré sme doteraz vypracovali, ďalšie prídu v budúcich týždňoch a budú sa zaoberať e, rôznymi formami spolupráce. Budeme teda podrobnejšie diskutovať s komisiou aj s radou o mandáte tieto dokumenty vyjadrujú taký všeobecný rámec, ktorý v EÚ poznáme. A ako som naznačil, sú dva hlavné rozdiely, keď sa pozrieme na právo USA, tak tam e, osobné údaje sú základným právom ktoré sú zakotvené v 9. článku charty a potom aj podľa článku 16 tam sa explicitne hovorí, ako, ako základné právo, pardon, teda nie je to v USA, ale v EÚ, kým v USA sa to nechápe ako základné právo, ale skôr ako výsledok autonómneho rozhodovania Takže v USA je zákon o súkromia z roku 74, potom sú tam princípy na dostatočné informovanie, právo na prístup k informáciám a k údajom, to je tiež v našich základných princípoch, ale napríklad my tu v Európe máme minimalizáciu dát, údajov, to v USA neexistuje a tiež máme vymedzenie jasného účelu využitia, čo e, nie je e, vždy tak explicitne vyjadrené v pravidlách, ktorými sa riadia americké orgány a právo. A tiež existuje taký všeobecný rozdiel, ktorý sa týka dozoru. My tu máme nezávislý dozor, nad osobnými údajmi a ich využívaním, zatiaľ čo v USA neexistuje nezávislý orgán dozoru, ktorý by teda kontroloval využívanie osobných údajov. Sú to teda rozdiely, ktoré poznáme už aj z rokovania o TFTP a o PNR. Tieto rozdiely sa týkajú napríklad kompenzácie a ďalších bodov, a to všetko spadá do kompetencií pani komisárky Redingovej v EÚ. Už existujú určité pravidlá no, v treťom pilieri napríklad. Máme isté rámcové rozhodnutia, 2008 lomeno 977 Ďalej sú to ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú Europolu, bilaterálne dohody, dohoda TFTP, PNR. A ďalej dohoda, o ktorej rokujeme a ktorá má byť komplexná. Potom tiež e, pravidlá pre Európu, pokiaľ ide o poskytovanie osobných údajov do ďalších štátov, predovšetkým do USA. Je to základ pre tzv. hodnotenie primeranosti. Aj to vychádza z tretieho piliera. Je to akýsi ekvivalent dohody, ktorú už máme pre verejný sektor budúcich týždňoch a mesiacoch eh, musíme vyjasniť niektoré body a to bude obsahom budúceho pracovného dokumentu. Musíme stanoviť oblasť pôsobnosti tejto dohody, ako tam zavedieme také princípy, ako je princíp primeranosti alebo proporcionality, pretože tam sú rozdiely medzi európskym právom a právom USA ďalej, ako sa prejaví tá legislatíva, ktorú máme, pokiaľ ide o minimalizáciu údajov, ako to bude vyzerať e, s reciprocitou a s dozorom. Tu myslím predovšetkým na ten nezávislý orgán dozoru. Sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú nielen obsahu, ale formy tejto dohody, pretože otázkou bude, či my ako Európsky parlament a rokujúca strana za Európu, či máme mať nejaký záväzný dokument, nejakú medzinárodnú zmluvu, to by predpokladalo zapojenie aj kongresu USA. Musíme sa pozrieť na všetky alternatívy, ako dosiahnuť ten cieľ, a to je mať záväzný dokument na oboch stranách Atlantiku, čo by znamenalo zmeniť aj určité existujúce zákony nielen v USA, ale aj u nás. S tieňovými spravodajcami sme sa dohodli, že budeme ďalej spolupracovať, že vo výbore LIBE e, budeme mať e, verejné vypočutie so sekretariátom dohodneme, kedy to konkrétne bude. My by sme predpokladali, že by to mohlo byť koncom oktobra. A tiež e, vyšleme delegáciu, to sme e, už dohodli, je to schválené, bude to delegácia, ktorá ale nebude v tomto roku, skôr na začiatku budúceho roka. A táto delegácia bude úzko spolupracovať s našimi partnermi v Kongrese USA a bude sa zaoberať rokovaniami o TFTP. Predseda nášho parlamentu, pán Ježi Buzek, je za začiatok spolupráce s kongresom o určitých princípoch ochrany údajov. To je pokiaľ ide o ten proces. Pokiaľ ide o mandát, ja si myslím, že dokonca. konca novembra asi ešte nebude všetko schválené, takže pre novembrové štrasburské plenárne zasadnutie predložíme návrh od, alebo budeme mať návrh od Európskej komisie a Európsky parlament bude môcť vyjadriť e, sa k tomu, ako je, my vidíme priority, aj ako vidíme mandát tejto zmluvy a tohto dokumentu. Ja som samozrejme otvorený všetkým pripomienkám. Samozrejme očakávam aj na váš feedback k tomuto pracovnému dokumentu. Takže teraz budeme mať takú rozpravu. Vypočuli by sme si snáď najprv komisiu a e, radu. Pani Blonže, nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, du côté de la commission... Ďakujem pekne. Ako spravodajca správne naznačil, Európska komisia koncom roka 2010 prijala odporúčania rady, kde sa povolilo otvorenie rokovaní v oblasti zmluvy medzi EÚ a USA pre ochranu osobných údajov na účely presadzovania práva má byť o rámcovú dohodu, prípade transferu a spracovávania údajov, aby sa zabranilo e, trestným e, činnom a tiež v prípade policejnej a trestnej spolupráce v trestných prípadoch. Naša informácia bola postúpená parlamentu v rámci tradičného postupu a prebiehajú rokovania v rade. Teraz by som sa len obmedzila na to, že by som pripomenula štyri hlavné ciele komisie pri tomto odporúčaní. Poprvé, treba zabezpečiť vysokú ochranu, vysokú úroveň ochrany osobných údajov, slobôd a práv, a teda predovšetkým osobných údajov, a to v súvislosti s chartou základných práv e, Lisabonskej zmluvy. A to v prípade, keď sa údaje vymieňajú mimo EÚ v USA v zmysle cieľa, ktorý sa spomenul teda v oblasti súdnej a policajnej spolupráce v trestných otázkach. Druhý cieľ. Mal by tam byť jasný a koherentný rámec a zároveň právne záväzný, pokiaľ ide o ochranu údajov v prípade výmeny údajov pre cieľ, ktorý som už spomenula, treba odstrániť prázdne miesta a neistoty, ku ktorým došlo v minulosti, aby sme odstránili rozdiely e, v aplikácii práva pri ochrane osobných údajov. Tretí cieľ. Malo by ísť o vysokú, vysoký, vysokú úroveň ochrany údajov, keď sa tieto údaje postupujú a spracovávajú v tretích krajinách, aby sa zabránilo tým trestným činom a trestnému zneuženiu v policajnej spolupráci. Treba brať do úvahy špecifiku tejto oblasti a uvažovať aj o určitých obmedzeniach v prípade práv zainteresovaných v policajnej a súdnej spolupráci a vychádzajúc aj z pravidel Charty základných práv Nemyslíme, že by bolo vhodné rozšíriť rámec pôsobenia alebo oblasť pôsobnosti. A štvrtý bod, komisia nenavrhuje odstrániť špecifický právny základ e, pre postupovanie týchto údajov. Je to Smernica 9546 e, ide o údaje, ktoré sa postupujú v zmysle tejto smernici, ale nie je tam právny základ na výmenu osobných údajov. To sú tie základné body zo strany Európskej komisie v tomto štádiu. Ďakujem pekne pani Bulanže. A teraz mene rady belgického predsedníctva pán Moro. Hovorí pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa venujem ochrane osobných údajov od 8, 18 rokov. Sledoval som rokovania pre SWIFT aj TFTP, pre aj PNR. Pracujem e, na ministerstve spravodlivosti v oblasti občianských práv. To všetko hovorím preto, že táto téma je téma, ktorú poznám dosť dobre a to v tom zmysle, že jedna z prvých ťažkostí takýchto tém je, aby sme pochopili, ako americké právo funguje. Ako to správne poznamenal aj spravodajca, americké právo v oblasti ochrany údajov je akousi mozaikou, ktorá je dosť komplexná, zložitá. A Prvú vec, ktorú rada musí urobiť, je dohodnúť sa o mandáte, následne o cieľoch, e, ktoré navrhuje komisia. A zároveň treba brať do úvahy to, že prvý krok Európy k USA a USA smerom k Európe bol spoločný princíp e, vytvorený tou pracovnou skupinou Samozrejme, zaznamenala som si vaše poznámky k tým jednotlivým systémom. Je jasné, že americký právny systém a americké koncepty nie sú e, identické s inými, ale tiež je jasné, že v rámci tej pracovnej skupiny pre ochranu údajov je možnosť dosiahnuť konsenzus v tejto téme. A našim cieľom je zanalizovať všetky možnosti, ktoré ponúka existujúce americké právo, aby sme vedeli, či nám to dáva dostatočné záruky v zmysle európskeho práva. Veľmi rád budem spolupracovať s pánom Albrechtom aj s tieňovými spravodajcami. Myslím, že všetci zdieľame jeden spoločný cieľ a síce obrana základných práv a ich aplikácia na americkom území. Ďakujem, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda pánovi Morovi. Teraz sa vraciam späť k poslancom. Videl som, že pán Bron sa hlási. Ešte niekto iný by sa chcel vyjadriť? E, tak pán bron, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Je to otázka, ktorú už ste nám možno poskytli odpoveď, ale ja som už v takom veku, že si možno nepamätám. Čiže aké záruky tam sú, že keď informácia, že Američania, keď dostanú informácie z EÚ, neposkytnú ich tretím krajinám? Ehm, pretože to sú ako otázky, ktoré s tým súvisia, keď poskytujeme informácie. A potom moja, môj problém je, že či ten transfer alebo dôsledky nejakého transferu údajov sa týkajú napríklad nejakej, krajiny, nejakej osoby z tretej krajiny. Mohlo by napríklad sa stať tomu, že na báze týchto informácií sa bude k tejto osobe pristupovať ako k osobe podozrivej, alebo napríklad, či by nemohla takáto osoba sa stať dokonca cieľom určitého um, za, zadržania a podobne, že či takéto informácie môžu Američania potom poskytnúť tretím krajinám. Predseda, ďakujem pekne. Pani Sipl. Ja, schönen Dank. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že aj táto krátka rozpráva už jasne poukazuje na to, aké sú pred nami výzvy. Samozrejme, že jednak sú právne systémy v EÚ a v Spojených štátoch úplne inak postavené, ale aj tu v samotnom EÚ nemáme e, systémy právne jednotné, čo nám situáciu stiažuje. A ten, tá ťažkosť celého tohto procesu je, že na oboch stranách tie právne systémy e, musia byť postavené postavené predovšetkým na mm, postavení dôvery. A keď jeden požaduje záruky, tak môžeme rovno povedať, že neexistuje to predsetná záruka v nejakej legislatíve. Ehm, vždy musí, vždy je to, to otázka dôvery a obaja musia túto, tie ustanovenia dodržiavať. Ale je, to znamená, že je potrebné sa dohodnúť a predovšetkým aj tie z vnútorného hľadiska je potrebné zabezpečiť, aby práva občanov boli e, zachované a myslím si, že e, to je aj problém, keď sa chcú rôzne právne systémy, ktoré majú rôzne bázy zjednotiť a preto, keď sme aj tieto e, situáciu analyzovali, tak boli práve tieto problémy popísané a preto je preto potrebné viesť tomu um, viesť dôkladnú diskusiu aj s verejnosťou, pretože oni majú samozrejme obavu o svoju bezpečnosť. Ďakujem pekne. Thank you. Predseda, ďakujem pekne. Ešte niekto iný sa hlasí? Tak eh, vraciam slovo vám, pán Albrecht, tak by ste chceli ešte doplniť nejaké ďalšie poznámky. I don't want to follow up very long on this. Um, I, I just think that it's uh, open. Nuž, ja si len myslím, že je dôležité, aby sme si určili priority, osobitne v otázke napríklad vzťahu s tretimi krajinami a takisto aj obmedzenie účelu a takisto, aby aj princípy boli záväzné na oboch stranách zmluvy z hľadiska toho obmedzenia účelu využitia týchto údajov, ktoré budú transferované. A hovorili sme tu aj o TFTP, aj o PNR a tak ďalej. Čiže je dôležité, aby sme trvali na tom, že toto všetko bude pokryté a preto aj oceňujem to, že som s vami mal e, túto rozpravu, aby ste pri vlastne takisto prispievali do prípravy ďalšieho pracovného dokumentu, aby sme postupne pripravili alebo posúdili aj existujúcu legislatívu, ale zároveň aby sme našli spoločný prístup k riešeniu týchto otázok na medzinárodnej úrovni. Takisto ako výbor a ako Európsky parlament by sme mali e, sformulovať princípy, e, na ktorých nám záleží z hľadiska prenosov alebo trans, datových transferov. E, musíme sa zjednotiť my tu na, v rámci EÚ na týchto princípoch. To je jasné. Ďakujem pekne. OK, thank you. Maybe. Predseda, ďakujem pekne. Chcela by ešte komisia niečo? And if not, if not, we're closing. Nuž, ak nie, tak sme uzavreli túto tému a budeme pokračovať ďalej ďalším bodom programu, ktorým je posledný bod nášho dnešného programu a to je bod číslo 6 a týka sa to témy smernice o právach na informácie podozrivých osôb v trestnom konaní aby boli informované o tom, z čoho sú obvinené. Takže vypočujeme si túto komisiu k návrhu smernice. Návrh, ktorý prichádza z Európskej komisie, je druhým krokom na cestovnej mape k procedurálnym e, právam, ktoré boli prijaté minulého roku radou a sú aj zahrnuté v štokholmskom programe. I've just been reported by the secretariat that sekretariat oznamuje, že komisia, ktorá má uviesť e, tento bod, ešte nie je zastúpená zatiaľ tu v tejto chvíli, pretože sme tu trošku e, predbiehame náš program. A tento bod mal byť až o 17.15, takže dáme si tu nejakú 10-minútovú prestávku. Takže 10 minútová prestávka. Ďakujem. siamo stati troppo bravi, eh? siamo andati più veloci. Dear colleagues, no further delay. If you do not mind. Kolegovia, ak by vám nevadilo, tak by sme pokračovali v práci. Think it is, it is wise to make the best of our time. Takže by bolo dobré, aby sme čo najlepšie využili náš čas, ktorý máme k dispozícii a teraz budeme pokračovať bodom číslo 6, tak ako to bolo podľa programu. teda znamená, že to je smernica o práve e, osôb v trestnom konaní o, byť informovaný o tom, ak, z čoho sú obvinení a toto je veľmi dôležitý bod súvisiaci so štokholmským programom. Čiže dokonali, dokonali sa súvisí s tým smernica, ktorá vlastne má byť prijatá roku 2010. Pamätáte sa, ešte my sme tu aj schválovali. v tom roku 2010, eh, spravodajkyňa bola pani Barodes Latford, keď sa týkalo o mm, smernice o tlmočení a prekladoch v trestnom konaní a teraz eh, sme boli požiadaní o ďalšie alebo širšie procedurálne záruky eh, na dlhšiu dobu. A takisto sa budeme tešiť aj na ďalšie kroky, ktoré sa v tejto otázke podniknú a pripomíname vám, že výbor LIBE zatiaľ ešte nevymenoval e, mena spravodajcov pre toto, túto smernicu. To o tom rozhodne je stretnutie koordinátorov. Ale my sme tu dnes na to, by sme si vypočuli zástupcu Európskej komisie, ktorého vítame. Už je prítomný pán Sonka. Sonka, Sonka. Máte slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman, and uh, apologies for making you wait. Uh... Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že sme vás nechali čakať. Snažili sme sa prísť na čas, ale podľa predbežného programu to vyzeralo, že to bude neskôr a zavolali ste nám, keď sme práve odchádzali z budovy, pretože ste boli trošku vopred časovo. Predovšetkým by som vám rád poďakoval, vám, výboru LIBE, a vám osobne, pán predseda, za podporu, ktorú ste preukázali pri rokovaniach v trialógu pri opatrení A. To je právo na informácie a preklad. To je opatrenie, ktoré táto smernica, ktorá bude čoskoro v rade, dúfame, že v priebehu niekoľkých týždňoch prijatá, presadzuje. Je to jasná indikácia, že európske inštitúcie rýchlo a efektívne pracovali. Je to príklad dobrej spolupráce, ako vytvoriť cestovnú mapu a potom ju pretvoriť do reality. Tešíme sa na dobrý duch ďalších rokovaní pri ostatných opatreniach. Ďalším opatrením bude opatrenie B, je to návrh na právo na informovanosť Formálne už bolo toto opatrenie prijaté v júli v komisii a predložené radia parlamentu o deň na to po oficiálnom prijatí, takže dúfam, že budúci týždeň sa rozbehnú rokovania pod usmernením belgického predsedníctva. Predmetný návrh reaguje na cestovnú mapu, ktorá bola Európskou radou prijatá v decembri minulého roka cestovná mapa spomína opatrenie B ako krok 2 v celkovom procese, takže je to reakcia na tento dokument nazývaný cestovná mapa. Harmonizujeme tu dve, dva aspekty práva na informovanosť. Informovanosť osoby, teda podozrivého v trestnom konaní, napríklad o procesných právach, v podstate o procesných právach, a po druhé informácie o trestných sadzbách a obvineniach, ktorým člení, čeli obvinená osoba v trestnom konaní. Oba, obe tieto práva sú zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach článku 6 aj v judikatúre Súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ale v praxi sa v členských štátoch pri realizácii, aplikácii týchto textov všet, dosť líši prípad od prípadu a aké informácie sa podávajú podozrivej osobe, kedy sa podávajú a spôsob, akým sa podávajú, sa líšia konkrétne. Komisia navrhne, aby podozriví, ktorí sú zadržaní, dostali listinu ich práv, kde budú písomne spísané informácie o ich právach. Takúto listinu by sme mali vytvoriť na celoeurópskej úrovni a naozaj by mal dostať podozrivý túto listinu v písomnej forme. Budeme e, modelovať túto listinu podľa iných dokumentov, ktoré už existujú v takomto smere Nebudeme čakať od členských štátov, štátov že by prijali jednotný jednotnú takúto listinu, ale pomôžeme im vytvoriť istý písomný dokument, istú výstrahu pre obvinených, pretože vieme, že len 15 členských štátov neposkytuje vôbec písomne takéto upozornenia výstrahy pre obvinených, ale samozrejme, že členské štáty majú právo informovať postihnutých o všetkých ich ďalších právach, aj takých, ktoré presahujú tento model. A samozrejme môžu si zvoliť nepoužiť náš ponúkaný model, ale využívať model, ktorý majú oni vo svojom trestnom zákonníku. Čo sa týka jazykových verzií, niektoré členské štáty pripravili 50 jazykových verzií a iné štáty zasa majú túto listinu iba v niekoľkých jazykoch. Podozriví dostanú túto listinu svojich práv po zadržaní na policajnej stanici a preklad do 23 oficiálnych jazykoch EÚ bude k dispozícii to zabezpečíme my, takže si každý členský štát bude schopný čerpať z týchto jazykových verzií pre svoje vlastné potreby. Informácie o prípade, o predmete obvinenia budú tiež súčasťou tejto listiny, z čoho je obvinený, obviňovaný. Zároveň s právom na prístup k zložke, k spisu, trestnému spisu, ktorý majú k dispozícii a ktorý vytvárajú inštitúcie, ktoré zadržiavajú obvineného. Obvinený teda má právo, aby sa dozvedel, aké obvinenia boli proti nemu vznesené a aké informácie o ňom inštitúcie majú. Radi by sme zdôraznili, že toto opatrenie je súčasťou úsilí komisie zabezpečiť e, minimálny spoločný menovateľ pri štandarde ľudských práv v EÚ. Aplikujeme minimálny spoločný menovateľ, minimálny štandard a predpokladáme, že na jeho základe sa vybuduje vzájomná dôvera a na tomto pilieri potom budú môcť sa aplikovať ďalšie právne normy. Minimálne štandardy v Európskej únii pomôžu justičnej spolupráci tomu, aby ľahšie sa vytvoril stupeň dôvery medzi sudcami, prokurátormi, občanmi, ktorý je nevyhnutný pri vyšetrovaní trestných činov a pri súdnych konaniach v členských štátoch EÚ. Nech sa páči, sme k dispozícii pre akékoľvek otázky. Pán predseda, tým končím svoj vstup. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám za príspevok, pán Ksolka. Nech sa páči. Diskusia môže začať. Ale chcem sa spýtať, či by náhodou rada, niekto z belgického predsedníctva, sa chcel vyjadriť? Pán Sech Špiele? Chcete slovo? Ďakujem, pán predseda. na úvod belgické predsedníctvo v mene rady ďakuje za iniciatívu parlamentu pre radu. Je veľmi dôležité rešpektovať cestovný plán, ktorý sa prijal, cestovná mapa. Iniciatíva Európskej komisie bola veľmi očakávaná zo strany rady. A je teda dôležité, aby sme uchovali ten rytmus, keď už prvé stretnutia prebehli a je dôležité, aby sa na oktobrovej rade eh, prijali tie prvé dôležité kroky a potom ten druhý krok nemenej dôležitý. Ide o tzv. pomocné právo v rámci procesných otázok. Dôležité budú rozhodnutia, ktoré sa príjmu ešte rokovania nezačali, ale princíp je jasný je dôležité, aby sme mali spoločný minimálny základ práva na informácie, informovanosť. A veľmi zaujímavý aspekt návrhu komisie je práve v tom, že existuje e, ten návrh zoznamu práv tomto štádiu nemôžem dať viacej detailov, pretože rozhovory začínajú zajtra v pracovnej skupine. Jediné, čo môžem dodať, je, že môžem ubezpečiť Európsky parlament, že rada sa bude snažiť čo najskôr dosiahnuť jasný prístup v tejto téme, aby sme veľmi rýchlo mohli viesť dialog s parlamentom v tejto téme Budeme využívať všetky prostriedky na všetkých úrovniach pre radu a uvidíme, kedy teda bude možné eh, prísť s touto témou k parlamentu, ale dúfame, že do konca tohto roka sa nám podarí dosiahnuť niečo konkrétne, aby sme mohli viesť eh, konkrétny dialog s Európskym parlamentom. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz majú právo Eh, naši európsky poslanci. Najprv pani Sipol požiadala o slovo. Nie, nie, nežiadali ste? Tak, pán Albrecht. Ďakujem predovšetkým, ďakujem. Oceňujem cestovnú mapu a vytvorenie minimálnych štandardov pri trestnom konaní. Mám dve otázky Jedný, jedna otázka sa týka tej listiny práv a práva na informovanosť v trestnom konaní a právo na to, aby človek mlčal, nevypovedal, ktoré je samozrejme zahrnuté v listine práv. Je to len otázka, ako je zahrnuté právo alebo možnosť nevypovedať mlčať a nechcem chcem povedať, že keď niekto mlčí, tak má právo mlčať, ak by tým mohol ohroziť sám seba svojou výpovedou. Takže toto je dôležité a mám otázku, ako je toto zapracované v listine práv. A druhá otázka sa týka prístupu k informáciám, keď si myslím, že je zásadné aby iste, že bol zabezpečený prístup k informáciám, ale obhajcovia, právnici obvineného, tí majú právo nazerať do spisu, nie len ísť a nahliadnúť niekde v nejakej tajnej miestnosti, ale jednoducho vziať si ten spis a pracovať s ním. Tak toto bude fungovať? Chcem sa spýtať, ako to bude fungovať v praxi. Či sú už konkrétne návrhy, ako budú pracovať so spisom právnici aj obvinení. Ďakujem Ďakujeme za príspevok. Pán Busutil, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem komisii za prezentáciu. Chcem poznamenať, že takýto procesný postup je oveľa jasnejší ako ten, ktorý bol v predchádzajúcom spise, kedy sa to komplikovalo a teraz nakoniec sme späť v normálnom svete, kedy komisia predloží návrh a rada a parlament zvažujú tento návrh, takže proces je náležitý taký, ako má byť. Berieme to pozitívne a mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú ďalších informácií zo strany komisie, predovšetkým. Hovoríme tu o písomnom prejave o dokumente, ale ak som to správne pochopil, komisia povedala, že to nebude žiadny harmonizovaný celoevropský dokument, akási celoevropská listina plán práv. Mohla by nám komisia vysvetliť, aké prekážky predvída, že sa nepokúša takúto listinu práv zaviesť v celoeurópskom meradle. A to rovnako pre všetky členské štáty, pre všetkých obvinených v EÚ, pre všetkých zadržaných v jednotlivých štátoch Európskej únie. Predkladá teda minimálny štandard, minimálne požiadavky, ktoré dovolujú členským štátom, aby navyše od tejto listiny právo tohoto zoznamu ešte poskytli obvinenému ďalšie veci, alebo je to jednoducho iba zoznam, ktorý sa poskytne. Chcel by som si vypočuť viac k tejto veci, viac podrobností od komisie. A ďalej by som poprosil viac k tomu, čo sa spýtal môj kolega Jan Albrecht. Bude to požiadavka na písomný dokument, na listinu? Alebo je to požiadavka aj na ústne vysvetlenie týchto práv? Možno vzniknú situácie, kedy obvinení nebudú schopní čítať, alebo možno čítať by vedeli, ale právnický jazyk, zoznam práv nebudú schopní pochopiť? bude v tomto návrhu ošetrená aj takáto možnosť? Ďakujem za slovo. Ďakujem. Slovo má pani. Slovo pani Watford. Chairman is the person, um, or the MEP rather, um, responsible. Takže Komisia tu je zodpovedná za tú abnormalitu postupu, tak ako povedal pán môj kolega eh, Simon, teda v tom prvom opatrení, ktorý sa týkal procesných práv. A som veľmi rada, že teraz máme návrh komisie, ktorý tak rýchlo po záveroch o tom, čo sme odsúhlasili, teda to ten nástroj pre preklady a tlmočenie v procesnom konaní. Takže kde sme vlastne museli vyriešiť aj určité problémy, ktoré súviseli s Lisabonskou zmluvou a tak ďalej. Nebolo to jednoduché, ale nakoniec sme sa tam konečne dostali. Ja som veľmi rada, že e, to postupuje všetko veľmi rýchlo a snáď sa nám podarí e, to všetko urobiť v tom dobrom čase, alebo využiť teda tú, e, tú, tú naklonenosť, ktorú momentálne máme je to veľmi osobitne dobre, keď e, sme vlastne po piatich rokoch púšte alebo nečinnosti konečne niečo dosiahli v procesnom, procesnom koraní, respektíve v procesných právach. A takisto by som aj poďakovala komisii za to, že využila tých svojich expertov a že tí pracovali naozaj s vysokým nasadením. Mám iba jednu otázku a dúfam, že sa nám podarí to vyriešiť ešte počas belgického predsedníctva, aj keď ešte je pred nami dlhá cesta, kým sa dosiahne celková dohoda. Ja som len trošku, nie je mi celkom jasne, asi som si neprečítala dosť dobré e, vysvetlenie e, či dôvodovú správu, ale ten rozdiel medzi článkom 3 a článkom 4, pretože článok 3 sa týka práv na informovanie alebo informácie, keď je niekto obvinený alebo je podozrivou osobou takže musia byť poskytnuté informácie v informácii v porovnaní s niekým, kto je už zadržaný, zatknutý, ten musí obdržať e, v písomnej podobe svoje práva. Nože teraz neviem, či, som, e, či je také nevyhnutné odlišovať medzi týmito dvoma situáciami či nestačilo už aj vlastne tomu už podozrivému poskytnúť e, písomne e, prečo je iný prístup k podozrivej osobe a iný prístup k osobe, ktorá je zadržaná, keď v podstate sú to podobné e, práva. A keď chcete zlepšiť konzistentnosť a koherentnosť a zabezpečiť im úplné informácie podľa toho článku 3, tak v podstate aj tak sa dostanete k článku 4 a tým pádom by na článok 3 aj článok 4 by, by stačilo pokryť jedným tým, tým, tým zoznamom práv, tým listom so zoznamom práv. Thank you. Mr. Brons. Ďakujem teraz pán Brons. Mr. President. Uh, Ďakujem pán predseda. Ja som bol prekvapený, že je nevyhnutné povedať členským štátom, že podozrie osobe treba poskytnúť informácie o tom, že z čoho sú obvinení a ešte aj informácie o minimálnych procesných právach. Ja som si myslel, že krajiny takéto minimálne normy už e, e, majú a spadá to pod ich vlastnú pôsobnosť, ale čo ma prekvapuje, že ešte vlastne e, osobu môžeme vysielať medzi európskymi krajinami na báze európskeho zatýkača. Vždycky sme vedeli o tom, že môžu byť osoby vysielané medzi krajinami. Vždycky sme sa toho báli na báze toho zatýkača a teraz to vyzerá, že je to absolútna pravda. To znamená, že minimálne minimálne minimálna norma by mala byť, že najprv eh, bude platiť teda minimálna norma členského štátu a až potom európsky zatýkač. A nie naopak. Dobre, teda ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po holandsky. Mám jednu otázku. Máme tu návrh komisie pokiaľ ide o práva na preklad a tlmočenie, je to z 8. E, októbra. Minulého roku je to už aj schválené, ale vrátil by som sa k právnemu základu, ktorý spomenula Európska komisia. Myslím, že vysvetlenie nie je dostatočne jasné. Spochybňuje sa tam subsidiarita a aký je názor Európskej komisie k tejto téme? Podľa môjho názoru ide o porušenie trestného práva, tak ako ho chápeme, a tiež práv národných, národnej legislatívy. Možno existujú nejaké paralely, paralely pokiaľ ide o právo uchovať mlčanie článku 14 v holandskom parlamente to takto poznáme, nie je to ale začlenené v tejto smernici. Otázka je, či národné parlamenty sú implikované, eh, akým spôsobom má obvinený právo vyjadriť sa a ako mu zabezpečiť tieto základné práva, pretože pokiaľ ide o eh, články 4.23 a o súdne právne podmienky a túto kombináciu, a teda v kombinácii so subsidiaritou ja vôbec nechápem, o čom tu vlastne v podstate hovoríme. V praktickom živote môže dojsť k ťažkostiam, keď niekto je zatknutý, zadržaný, musí, mu, môžeme mu poskytnúť formuláre v 40 e, jazykoch, aké sú jeho práva, ale ja nechápem tamto právo na informovanie. Ďakujem za pozornosť. Okay. I don't see any further hands. Yes, señora Romero. Pani Romero, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nezvihla som skôr, alebo zvihla som skôr ruku, ale asi ste ma nevideli. Toto je moje prvé volebné obdobie ako europoslankyne a možno aj preto vyjadrujem prekvapenie, pretože postup tohto balíčka procesných práv začína právom na preklad a nie práve týmto základným právom a čo by mala byť tá, tie základné práva e, obvineného. Ale napriek tomuto postupu nesúhlasím, že musíme naďalej myslieť alebo sa pridržiavať tej cestovnej mapy a naďalej musíme čakať, kým ostatné procesné práva prebehnú tým svojim procesom. Tieto procesné práva, ako sme už povedali v parlamente viackrát, sú balíčkom a je to balíček, ktorý nemôžeme nejakým spôsobom rozločiť, rozložiť. Nemôžeme hovoriť o práve na preklade a tlmočenie, keď nebudú práva na informovanie a tak ďalej. A to nemôžeme jednoducho rozložiť na jednotlivé zložky a Európska komisia je na to, aby e, istým spôsobom urýchlila postup vo všetkých týchto právach a rovnako aj belgické predsedníctvo, pretože hoci postup nie je ten najsprávnejší a komisia neprišla s iniciatívou a členské štáty, hoci to nie je obvykle v takýchto súrnych prípadoch, to môžu urobiť. Takže aj belgické predsedníctvo by mohlo mať v záujme, aby sme narušili tento cestovný plán alebo mapu a aby sme boli schopní zasiahnuť, aby sme vytvorili palíček procesných práv, ktoré budú minimum pre obvinených v EÚ. Tiež ma prekvapilo, keď komisia hovorila o 15 krajinách EÚ, ktoré ešte neaplikujú túto chartu práv. A ja by som rada poznala, ktoré sú to či komisia má o tom informácie a ktoré sú tie najväčšie problematické body pre tieto krajiny, pretože je jasné, že v parlamente sa budeme snažiť vylepšiť ten zoznam práv, ale chcela by som vedieť od komisie tieto informácie, aby proste ten zoznam základných práv obmineného, aby to bol čo najlepší štandard. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Čiže už nikto nechce z poslancov sa vyjadriť. Takže mali by sme dať slovo späť pánovi Sonkovi, zástupcovi komisie, aby sa teda vyjadril k otázkam, ktoré mu boli v tomto prvom kole alebo jednom kole otázok položené. Um, Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým poslancom, ktorí položili poznámky alebo mali pripomienky. Je to dobrý znak záujmu o túto tému. Som je to vždy dobré, keď je tu znak toho, že sa ľudia chcú zapojiť do spolurozhodovacieho procesu. Predovšetkým, prečo len tieto dve práva v listine práv a nie iné práva? Preto, lebo zámerom komisie nebolo harmonizovať hmotné právo, teda podstatu tejto listiny práv. Chceli sme len naznačiť práva, ktoré by sa určite mali objaviť v spomínanej listine, ale samozrejme, že by túto listinu mal sprevázať vysvetľujúci text. Je to len model, je to vzor. Členské štáty si môžu ju doplniť a v žiadnom prípade nemôžu nemôžu, nikto nemôže nikoho nútiť, aby sa nahradila taká listina práv, ktorú už členské štáty používajú, niečím univerzálnym. O niekoľko rokov neskôr, keď e, budeme publikovať správu o implementácii smernice, ktorá sa teraz schváľuje, možno vtedy bude vhodný priestor na odporúčanie ďalších práv. 5 práv, ktoré sa spomínajú v cestovnej mape prijatej v decembri minulého roka, týchto 5 práv by tiež pravdepodobne mali byť v listine práv. Dovtedy, hovoríme tu o roku 2013-14, bude už cestovná mapa platiť v praxi a budeme revidovať túto listinu práva. Možno vtedy hmotné právo bude povinné a bude taxatívne vymenované. Vidíme teda potrebu vrátiť sa v budúcnosti k tejto listine, ale vo vhodnom momente. 12 členských štátov, ktoré už teraz majú listinu práv a používajú ju v praxi, sú vymenované jedna po druhej. Žiaľ, nemôžem vám to prečítať, lebo nemám so sebou tento dokument, ale je to verejný dokument. Nech sa páči, môžete toto vyhodnotenie si prečítať a z toho je asi nediasné, keď z týchto 12 má listinu, ktorých 15 túto listinu vo svojich právnych systémoch zavedenú nemá. Čo ak je obvinený analfabetom alebo nedokáže si vyložiť prečítané, existuje tu požiadavka, že obvinený musí mať istú asistenciu poskytnutú, aby pochopil, čo sa píše v listine práv. Predovšetkým musí byť listina práv napísaná bežným jazykom, aby bola zrozumiteľná. Ak ste si prečítali text, ktorý je priložený k nášmu návrhu, nie je to veľmi zložitý právny jazyk. Je to priamy, jednoduchý jazyk a ak osoba, ktorá je obvinená, nedokáže pochopiť ani takto skoncipovaný text, tak treba poskytnúť pomoc a podporu tomuto človeku, aby to pochopil. Rozdiel medzi článkami, ktoré ste spomenuli v diskusii, obvinený na slobode a obvinený, ktorý je zadržaný. Vysvetlenie tohto rozporu môžete nájsť v odporúčaniach Európskeho výboru proti mučeniu. Je to výbor CPT a v ich správe z roku 2009 sú publikované štandardy CPT. Je to dokument Rady Európy, ktorý vysvetľuje, že tí podozriví, ktorí potrebujú písomné informácie, sú väčšinou tí, ktorí sú zadržaní, pretože sú zraniteľnejší a majú menej možností sa obhajovať ako tí, ktorí nie sú zadržaní a ktorí sú na slobode, majú prístup k viacerým informáciám. Ale možno na konci procesu členské štáty skombinujú tieto dva odseky a prídeme e, s takým jedným spojeným ocekom, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých. Možno, že keď ukončíme prácu na, tomto, na tejto právnej norme, sa práve toto stane skutočnosťou. Doteraz sme postupovali podľa cestovnej mapy, predmetnej mapy a jej poriadku, v ktorom sú tam vymenované jednotlivé práva. Je to preto, že veríme, že nejaká zásadná dramatická zmena v legislatíve by nebola dobre prijatá. To sme už zažili v minulosti a preto napríklad v roku 2004 sme takúto veľkú zmenu do legislatívy zaviedli. Aj parlament po nej volal, volal a celá táto veľká iniciatíva zlyhala, bola to iná situácia, riadili sme sa inými zmluvami, vtedy to bolo pod tretím pilierom, ale napriek tomu zložitosť rokovaní o každom jednotlivom práve napokon vyústili do zlyhania fiaska. Z viacerých dôvodov to tak skončilo. A preto teraz nechceme postupovať tak, že budeme rokovať o jednotlivých právach, o jednom po druhom. Preto táto politika postupného, mierneho postupu, ktorá časom bude viesť k, ku komplexnej implementácii cestovnej mapy. Myslím, že Posledná otázka je pripustiť, že tieto práva sme mali dávno zaviesť, vtedy keď sme hovorili o európskom zatýkači a o ďalších celoeurópskych nástrojoch. Samozrejme, že to je jedným zo základných pilierov Tamperskej dohody, ktorá bola pred 11 rokmi a vzájomné uznávanie rozsudkov by nefungovalo, pokiaľ by sme nevednovali pozornosť minimálnym štandardom v právach občanov. Vytvorili sme zelenú knihu, skoncipovali sme návrh v roku 2004, ktorý bol veľkým krokom, veľkou zmenou a nepodarilo sa nám to doviesť do konca. Preto teraz vychádzame z cestovnej mapy a sme odhodlaní. Komisia, parlament, aj jednotlivé členské štáty v rade, ktoré toto riešenie sa možno zdá ako krok späť, ale myslím si, že pri prijatí opatrenia A sa nám tento postup osvedčil a odporúčam ho. Pán Bozutil sa spýtal na dátum, ktorý sa uvádza na strane 2. Je to deň prijatia, ktorý sa predpokladá pre opatrenie A. Mal by byť správny, ale overíme, či to je naozaj tak, že opatrenie A sa oficiálne príjme na konci októbra. Teda nejde tu o návrh ako taký, ale už o opatrenie A, ktorý sme, ktoré sme preberali v minulosti. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme za váš príspevok. Želá si rada prehovoriť? Alebo ak nie? Myslím si, že týmto sa blížime ku koncu, pretože sme sa dostali k poslednému bodu programu výboru LIBE na dnes, preto poprosím len koordinátorov, aby zostali a budú mať stretnutie koordinátorov, ale ešte raz chcem povedať, keďže končíme skôr, ako to bolo naplánované, náš program bude pokračovať tak, že si dáme 15-minútovú prestávku a stretnutie koordinátorov bude tak, ako bolo pôvodne naplánované až o 6. Ďakujem.